Ja, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur... Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vítam vás na pokračovaní zasadnutia nášho výboru. Ako som oznámil dnes predpoludním, som veľmi rád, že tu môžem privítať v našom výbore Patriciu Espinoza Cantilano, ministerka e, zahraničia Mexika, ale takisto je predsedničkou kopu 16 e, z Cancúnu. E, veľmi vás vítam v Európskom parlamente a v našom výbore. Takisto tu vítame pani Sandru Fuendespere, ktorá je e, veľvyslankyňou Mexika v Bruseli. Môžete tu prísť medzi nám. Myslím, že máme E, dobré vzťahy s mexickým parlamentom. Ricardo Cortés Castraes je vedúcim delegácie. Vítam vás. Pani ministerka, Európska únia, Európsky parlament a Výbor pre životné prostredie je hnacím motorom pre ochranu klímy dnes predpoludním sme dve hodiny diskutovali o správe, kde sa hovorilo, či zvýšime náš cieľ z 20 na e, viac, čiže nenazývame to 30 ale nad 20 20 and beyond. Máme na to rôzne názory. Boli sme e, s delegáciou rôznych politických skupín v Cancúne. Mnohí e, z nás sa zúčastnili stretnutí vo veľkej mítingovej hale počas posledných večerov a naozaj sme boli svedkami toho úspešného konca kopu 16 a a po COP15 sme nemali taký e, úspešný výsledok, ale bola to už cesta do e, Cancúnu a k ďalším krokom, ktoré prídu. To je všetko, e, čo sa týka môjho uvítania. Dnes predpoludním som oznámil, že o 3 čtvrte na 4 príde komisár pre energetiku a jadrovú bezpečnosť Günther Oettinger a má iba tento jeden časový slot od 3 na 4 do pol piatej, aby nám povedal, čo robí EÚ pre bezpečnosť jadrových elektrární vzhľadom na katastrofu v Japonsku. Máte slovo teraz, máme 21 e, jazykov a jedným z týchto jazykov, dôležitý jazyk je španielčina, čiže môžete hovoriť svojim rodným jazykom. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nuž, e, je to pre mňa naozaj česť byť byť tu dnes s vami všetkými a veľmi rada by som začala tým, že poviem to, že Mexiko si mimoriadne váži vzťahy s Európskou úniou a predovšetkým vzťahy s Európskym parlamentom, ktoré majú v tomto svetle veľmi vysokú dôležitosť. A zároveň by som rada využila toto stretnutie na to, aby som mohla vyjadriť to, čo som hovorila dnes dopoludnia aj predsedovi parlamentu. A síce, že Mexiko si naozaj želá zachovanie inštitucionálneho dialógu, neustáleho dialógu o akejkoľvek téme, ktorá môže byť zaujímavá pre Európsky parlament a samozrejme aj pre jednotlivé pracovné výbory, ktoré v tomto parlamente pôsobia. Práve preto som rada, že môžem využiť túto e, príležitosť, aby som vám povedala, aká výnimočná čest to bolo, bola pre Mexiko, aby, že sme mohli v dobrom čase ukončiť rokovania v Cancúne a zároveň chcem počerknúť úlohu, ktorú zohrala Európska únia v tomto procese. Ak dovolíte, rada by som prešla priamo k téme, pretože chápem, že tá predstava je taká že po mojom úvodnom vystúpení bude prebiehať výmena názorov a teda by som chcela povedať len niekoľko základných úvodných komentárov. V prvom rade chcem vám povedať, že Mexiko je krajina, ktorá je presvedčená o tom, že riešenie klimatických zmien, rovnako ako, ako na ktorékoľvek veľké globálne problémy, spočíva v medzinárodnej spolupráci, a to predovšetkým na úrovni medzinárodných fór, ktoré Ehm, už dlhodobo pracujú a ktoré sme zároveň tak dlhodobo budovali. Sme presvedčení o dôležitosti multilateralizmu, veríme, že takéto fóra nám pomôžu nájsť spoločné riešenia pre spoločné problémy. Ako určite viete, príprava konferencie v Cancúne a zároveň schválenie dohôd ehm, boli komplexnou výzvou a to nielen kvôli ťažkostiam technického charakteru, ktoré sa opierajú o túto tému, ale zároveň aj kvôli veľkej nedôvere e, ktorá, ktorá vyplývala z rokov neúspešných rokovaní a z toho, že sa nepodarilo dosiahnuť konkrétne dohody. Táto nedôvera e, spočívala v tom, že veľmi veľa vlád identifikovalo nevyhnutnosti v oblasti energetickej bezpečnosti alebo v oblasti, si vytýčilo cieľa v oblasti znižovania chudoby. A to viedlo k schváleniu alebo prijaťu pozícií, ktoré boli veľmi prísne, ktoré nedovolovali napredovanie v oblasti rokovaní. A pravda je taká, že to zároveň neumožňovalo dosiahnutie kompromisov, ktoré boli e, na stole. V rámci tohoto medzinárodného scenára sa nám ale našťastie podarilo dosiahnuť to, že prevážil medzinárodný záujem a že všetky členské štáty dohovoru a zároveň aj všetci jednotliví aktéry medzárodného spoločenstva dokázali dosiahnuť realistickú schému, ktorá nám umožní napredovať postupným spôsobom ehm, v oblasti dosahovania jednotlivých našich tém a zároveň nám to umožní postupne zvyšovať úroveň ambícií a práve v tomto smere chcem ehm, zablahopriať Európskej únii k tomu, že chce zvýšiť svoju vlastnú úroveň ambícií v oblasti znižovania emisí CO2 o dve. Záväzky z Cancúnu nie sú definitívnym riešením víziev v oblasti klimatických zmien. Tie očakávania, ktoré sme vygenerovali, e, smerujú k tomu, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme priznali, že neexistuje jediný spôsob e, vyriešenia problémov spojených s klimatickými zmenami. Snáď, by, snáď je lepšie, aby sme v tomto smere nevzbudzovali možno nejaké nesprávne očakávania na úrovni verejnej mienky a na úrovni medzinárodného spoločenstva v tomto smere. To, čo ale dokazujú tieto dohody z Cancúnu, je skutočnosť, že prebiehajúci dialog a zapájanie sa do multilaterálnych eh, fóriem spolupráce v dobrej viere nám umožnia dosiahnuť eh, predpoklady pre lepšiu budúcnosť našich národov to, čo, čo sa nás v súčasnosti týka, čo je v súčasnosti dôležité. Predovšetkým je dôležité, aby sme e, dozreli na to, aby tie dohody, ktoré sme schválili v Kankune, boli priamo pretavené do praxe. Aké sú tie základné centrálne prvky, ktoré dosiahla konferencia v Kankúne? V prvom rade by som rada počiarkla e, prvok postupnosti bez toho, aby sme stratili e, z nášho zraku skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo musí konať tak rýchlo, ako je len možné, tak aby sme sa vyhli väčším nákladom a zároveň nečakaným a neželaným dopadom klimatických zmien. Práve preto je nevyhnutné e, uvedomíte to, že dohody z Cancúnu vytvárajú postupný priestor preto, aby sme zvyšovali naše úsilie a zároveň aby sme bojovali proti tomu, aby sa zvyšovanie globálnych teplôt e, obmedzilo na maximum 2 stupňov Celzia všetky, a to chcem počerknúť, všetky krajiny musia v rámci svojej zodpovednosti eh, prijať konkrétne kroky a musia vyčleniť adekvátne kapacity pre dosiahnutie týchto cieľov. Našim cieľom je prispieť globálne, ku globálnemu úsiliu a to na základe transparentného a jednoznačného konania. Práve v tomto smere je veľmi dôležitá aktivita Európskej únie, vytrvalá pozícia, vytrvalé argumenty Európskej únie a zároveň aj silné angažovanie sa v tejto veci, eh, eh, vo veci obmedzenia obmedzenia narastu globálnych teplôt do 2 stupňov Celzia. V tomto smere e, Európska únia viedla rokovania, e, prevládali tu rôzne názory. E, mnohí sa snažili dosiahnuť možno ambicioznejší cieľ, kde si pod úrovňou 2 stupňov Celzia, iní sa zase snažili Eh, aby sme nedosiahli žiaden konkrétny kompromis v tomto smere, ale táto konzistencia v európskych postojoch bola dôležitým a centrálnym prvkom, a to bez pochyby, na základe ktorých sme dokázali dospieť k dohode. Vrátanie tohoto cieľa E, máme ďalšie aktivity, ktoré majú viesť k vyhýbaniu sa extrémnym prejavom počasia v jednotlivých krajinách. Opierame sa o, o, o dostupné vedecké poznatky a zároveň je veľmi dôležité, aby sme zachovali alebo obmedzili nárast teplôt do e, úrovne 0,5 stupňa Celzia. Je veľa krajín e, vo svete, rozvojových krajín, ktoré sú veľmi výrazne postihnuté a budú oveľa výraznejšie postihnuté, ak si nevytýčime ambicioznejší cieľ než len 2 stupne Celzia. Ale v súčasnom momente nebolo reálnejšie, politicky hovoriac, dosiahnuť dohodu, ktorá by e, prijala ambicioznejší cieľ, teda nárast o menej stupňov Celzia a tie krajiny, ktoré majú v tomto smere veľmi pevnú pozíciu, že je nevyhnutné kráčať ďalej v tomto smere, sprevádzajú tento balíček e, rozhodnutí, ktorý je koncenzuálnym balíčkom rozhodnutí, vlastnými aktivitami, najmä tam, kde hovoríme o maximálnom limite pre nárast teplôt a tieto krajiny by mali e, častokrát mať možnosť e, napredovať vlastným tempom Eh, budovanie jednotlivých pilierov, ktoré majú za, za úlohu znížiť eh, dosahy klimatických zmien. Schválili sme balíček, ktorý je veľmi robustný, veľmi veľký a definuje eh, ciele pre krajiny v osi 1, rovnako ako aj ciele pre krajiny v rozvojovej osi. A tam nehovorím ani tak, až tak o kompromisoch, ako skôr o národných krokoch, dobrovoľných národných krokoch v oblasti znižovania dopadov klimatických zmien ale tie sa pretavili do kompromisov um, na základe spoločného rozhodnutia celej medzinárodnej komunity. Je veľmi dôležité, aby sme tieto ciele priebežne revidovali, rovnako aby sme brali do úvahy napredovanie, ku ktorému dochádza v jednotlivých krajinách, ako aj napredovanie v oblasti vedeckého výskumu a technologických možností, ktoré sa neustále vyvíjajú, tak aby sme dokázali priebežne eh, adaptovať naše ciele a vytýčovať si ambicioznejšie je dôležité počerknúť, že jednotlivé kompromisy a záväzky, ktoré sme prijali tak na úrovni rozvinutých ako aj rozvojových krajín, je nevyhnutné zaviesť tieto záväzky na základe záväznosti dohôd z Cancúnu a je tam oveľa viac cieľov než tie, ktoré predpokladal pôvodný kiotský protokol. Rozvinuté krajiny oznámili svoje ciele v oblasti znižovania emisí a na základe širokej legitimnosti rozvojové krajiny oznámili svoje vlastné ciele v oblasti znižovania emisí. Táto zmena e, ako spoločné úsilie je veľmi dôležitá preto, aby sme dospeli k výsledku, v rámci ktorého dosiah- budeme mať veľmi širokú podporu. Ďalší prvok dohôd z Cancúnu, ktorý by som chcela počerknúť, je skutočnosť, že sme dokázali definovať a naznačiť inštitucionálnu architektúru podpory pre rozvojový svet v oblasti boja proti klimatickým zmenám. To zahrňa, ako určite dobre viete, aj mechanizmus pre zníženie emisí eh, v oblasti odlesňovania a zároveň degradácie lesných porastov. Eh, to je tzv. RED+. Eh, potom to zahrňa aj zahrnutie postupného balíčka adaptácie pre e, kankonské výzvy, ktorý má naozaj veľmi vysokú dôležitosť, najmä keď berieme do úvahy e, extrémne prejavy e, počasia, ktoré sme, si mohli, ktoré sme mohli vidieť na rôznych miestach sveta. Napríklad počas minulého roka to boli veľké lesné požiare v Rusku, záplavy v Pakistane, sucho v Afrike, Ehm, obrovské vlny tepla, ktoré ehm, postihli Európu, alebo mimoriadne úrovne snehu, ehm, ktoré poskytli krajiny v Európe, rovnako aj v Mexiku. Je to už takmer súčasť nášho života, že počas každého ročného obdobia počas predovšetkým teda zimného ročného obdobia trpíme veľkými záplavami. Táto medzinárodná os podpory v oblasti prispôsobovania sa klimatickým zmenám je skutočne nástrojom, ktorý je kľúčový. Kľúčový predovšetkým pre malé krajiny, ktoré sú veľmi vážne postihnuté dopadmi klimatických zmien, ktoré nemajú vlastné kapacity preto, aby sa dokázali pripraviť a prispôsobiť na tieto nové podmienky a zároveň stále ešte existujú nástroje finančného charakteru alebo technického charakteru e, na svetovej úrovni, ktoré poskytuje medzárodné spoločenstvo, preto aby sme týmto krajinám mohli poskytnúť špecifickú podporu v tejto oblasti. Táto oblasť prispôsobovania sa je e, sprevádzaná vytvorením mechanizmu technologických transferov, ktorý umožňuje vytváranie regionálnych sietí, národných a regionálnych eh, výskumných inštitútov, prenosu technológií, rovnako ako podporuje medzinárodný eh, výskum v oblasti vytvárania nových výskumných kapacít, alebo teda no, medzinárodnú spoluprácu v oblasti vytvárania nových vedeckých kapacít. Tí, ktorí investujú do eh, výskumu, do nových čistých technológií, tí umožňujú, aby ich technológie boli používané, aby, eh, aby vlastne to využitie bolo tak široké, ako len možné. To je zároveň jediný spôsob, ako dokážeme vytvárať nevyhnutné stimuly preto, aby sme naďalej zachovali tieto investície do oblasti eh, nových technológií a zároveň aj naďalej tu bude možnosť, aby z týchto technológií mohli prosperovať aj um, tie krajiny, v ktorých sú tieto technológie aplikované. Takže snažíme sa vytvoriť akýsi, uh, akýsi kruh, um, kruh spolupráce, kde bude na jednej strane vytváranie uh, projektov, programov, ktoré sa budú prenašať do chudobných krajín, rozvojových krajín, ktoré predstavujú potenciálny trh pre takéto technológie a prostredníctvom mechanizmov, ktoré majú za cieľ uľahčiť využívanie takýchto technológií, respektíve uľahčiť prístup k takýmto technológiám, tak takýmto spôsobom umožníme jednotlivým krajinám príjmať ambicioznejšie ciele, než by mohli normálne prijať, pretože budú mať možnosť využívať takúto podporu a pomoc. Okrem toho, mm, je tu dôležité aj veľmi, je tu teda veľmi dôležité ďalší prvok, najmä v oblasti e, klimatických zmien do budúcnosti, a to je vytvorenie zeleného fondu, zeleného fondu pre klimatické zmeny, ktorý má za cieľ e, poskytovať financovanie pre programy v rozvojových krajinách e, tam sme už e, urobili veľmi dôležitý, dôležitý tam sme už počiarkli veľmi dôležitý poznatok, a síce, že ponúka e, financovania rozvojovým krajinám v oblasti, ktorú nazývame fondy rýchleho využitia, to sú prostriedky, ktoré môžu byť presunuté z rozvo- rozvinutého, svet- rozvinutého sveta do rozvojového sveta e, v období 2010 až 2012 Rada by som ešte počerkla aj to, že konferencia v Cancúne mala prvok, ktorý podľa môjho názoru bol kľúčový e, aj preto, aby sme posunuli ale naše diskusie a zároveň aby sme prispeli k tomuto globálnemu úsiliu. A to bola e, účasť občianskej spoločnosti, predovšetkým e, zástupcov súkromného sektora, výskumných centier, mass médií a zároveň tu boli zástupcovia legislatívnych orgánov. V tomto smere by som vám chcela zároveň aj povedať, že Mexiko formálne navrhlo, aby legislatívci boli všeobecne uznaní e, v rámci spoločného dohovoru ako skupina osobitného záujmu. Prečo? Pretože nemusím vám pripomínať, aká je veľká dôležitosť ehm, v tej práci, ako dôležitosť má tá práca, ktorú vy robíte, e, tak, aby sme vytvorili priestor pre dosiahnutie tých záväzkov, ktoré e, výkonná moc v podobe vlád prijala. Bohužiaľ, v Cancúne e, nedošlo k koncenzu, aby sme schválili takéto odporúčanie. Očakávame, že nám v tomto smere pomôžete, aby táto účasť, táto spolupráca bola rozšírená a to aj smerom na legislatívcov z jednotlivých krajín, a to podobe, ktorá, ktorú ešte musíme presne identifikovať. Musíme nájsť ten najvhodnejší model spolupráce. Ale samozrejme je veľmi dôležité počiarknúť, že legislatívne orgány musia byť súčasťou eh, rozhodujúceho procesu v jednotlivých zmluvných krajinách. A teda to, čo v súčasnosti robíme eh, v našej pozícii predsedov alebo predsedníckej krajiny eh, konferencie zmluvných strán, je komunikácia s ministrami zahraničných vecí Južnej Afrike. Afriky prezident Južnoafrickej republiky Zuma už naznačil vlastne program práce na konferencii e, v Južnej Afrike. Máme tu ročný pracovný plán. A pravda je taká, že perspektívy, ktoré pred do konferencie v Durbane sú zmiešané. E, nechcem povedať, že nechceme byť príliš optimistickí, zároveň nechceme byť ani príliš veľmi negatívni. Máme tu výhodu, že na rozdiel od toho, čo sa udialo pred konferenciou v Cancune, v súčasnosti máme veľmi jasný program eh, v tej oblasti, že čo je nevyhnutné spraviť preto, aby sme spustili eh, globálnu správu eh, klimatických zmien. V tomto smere je veľmi dôležité, aby sme diskutovali o základných otázkach, ako napríklad financovanie Diskusia až doposiaľ sa sústredila predovšetkým na to, či vytvoríme alebo nevytvoríme nový fond. Ale teraz už musíme posunúť diskusiu ďalej. Musíme prejsť na diskusiu o tom, ako bude tento fond fungovať. Odkiaľ budú pochádzať finančné prostriedky. Napríklad um, podľa názoru Mexika ako, ako krajiny e, sme si istí, že nie len, e, že bude zabezpečené E, financovanie z verejných prostriedkov, ale zároveň je nevyhnutné, aby sme zaangažovali v tomto smere aj súkromný sektor, pretože hovoríme o minimálnej e, úrovni 100 miliónov dolárov ročne e, do roku 2020. Samozrejme, treba povedať aj to, že tento potenciálny trh, možno to bolo trochu neskôr ako tento rok, a E, tento trh v oblasti služieb a tovarov, e, ktoré sú zamerané na klimatické zmeny alebo teda na, na podporu úrovni životného prostredia sa e, vypočítava na úrovni 500 miliónov dolárov ročne. Čiže je to naozaj pomerne veľký trh, je to dôležitý priestor v oblasti obchodu a, a vlastne výroby. A práve preto je dôležité angažovať súkromný sektor, ale ako hovoria všetci, to je práve otázka detailného nastavenia tohoto fondu. Je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s maximálnym množstvom partnerov. No a rada by som sa ešte vyjadrila aj k tomu, ako má fungovať sieť plus, ako má fungovať výbor pre spoluprácu. Máme takú hrubú predstavu, ale teraz je veľmi dôležité, aby sme rokovali o detailných formách a detailnej podobe. V rámci tohoto procesu budeme potrebovať tak ako tomu bolo aj doposiaľ, maximum podpory Európskej únie a konkrétne v tomto smere zohráva Európsky parlament veľmi dôležitú úlohu. Ak už som vám spomínala že pozícia Európskej únie e, pomohla vybudovať mosty medzi pozíciami rozvojových krajín a rozvinutých krajín. Zároveň prispela k tomu, že už nevnímame túto tému ako tému rozdielov medzi severom a juhom, pretože realita je taká, že toto je téma, ktorá má spoločnú dôležitosť pre ľudstvo ako také. A práve v tomto smere, podľa môjho názoru, má možnosť redefinovať teo- všeobecné teórie o, úlohy, o úlohe rozvojovej pomoci. A keď predovšetkým rozmýjame o, o rozvojovej pomoci, keď rozmýšľame o rozvojovej pomoci, tak sú to predovšetkým kroky krajín od bohatých krajín smerom k chudobným krajinám. Ale v tomto kontexte, aby sme dokázali nastaviť túto pomoc pre rozvojové krajiny, nielen chceme pomáhať im, ale zároveň vytvárame akési spoločné dobro, ktorým je starostlivosť o životné prostredie. A teda tým môžem asi zatiaľ predbežne e, ukončiť toto svoje zhrnutie mexického kompromisu a chcem vás opäť požiadať o vašu podporu e, tak zvnútra Európskej únie, ako samozrejme aj v podobe vašich vzťahov s ostatnými partnermi na úrovni medzinárodného spoločenstva, pretože, ako som už povedala, toto je úsilie všetkých a snaha všetkých a otvorenosť všetkých je úplne nevyhnutná. Chcem vám poďakovať, vážený pán predseda, chcem poďakovať vám ostatným za vašu pozornosť a som vám k dispozícii. Ja, Frau ministerin, vielen Dank. Ďakujem pani ministerka za zaujímavý príspevok. Myslím, že ste v Cancúne odviedli veľmi dobrú prácu. Nechcem, aby vám každý ďakoval. Osobitne ďakujem za nás všetkých, pretože nemáme toľko času. Záväzky z Cancúnu musia byť teraz implementované v praxi a to je veľká úloha, veľká výzva do Durbanu a okrem toho dúfame, ešte aj v ďalšie veci, že sa zrealizujú ďalšie kroky ohľadom globálnej klimatickej dohody. Kolegyne, kolegovia, vypočuli sme si veľmi dobrú prezentáciu. Každá politická skupina má teraz jednu minútu jedného rečníka. Nedá sa to inak urobiť. Poďakoval som sa už mene vás, vás všetkých. Ak máte otázku alebo pripomienku, tak jedna minúta. Karl Heinz Florence. Je to ťažké, ale prosím, držte sa času. Ďakujem. Chcem sa napriek tomu poďakovať pani ministerke. Bol to lakmusový test po kodaní. Nebolo to ľahké a myslím, že ďalší lakmusový test nás čaká v Durbane. Pretože to, čo sa teraz stalo v Japonsku, zmenilo energetický svet a môžu prísť depresívne fázy. Ja by som chcel vedieť, či sa na to pripravujete. Mám taký dojem, že áno. Odlesňovanie, to je moja vášeň, pretože si myslím, že tu sú skryté obrovské potenciály aj pre trhové hospodárstvo. Takže mohli by ste k tomu ešte niečo povedať, čo sa hýbe v tomto smere. No a posledná pripomienka. Klimatická diplomácia o ktorej často hovoríme aj tu v parlamente, musí byť ešte forsírovaná, pretože e, sme si všimli, že mnohé krajiny robia veľa bilaterálne, ale nezapisujú to hneď do bilaterálnych dohôd. Vieme, že sa tu niečo vyvíja, niečo ide a Európa potom môže ďalej e, vlastne niečo robiť. Ďalší rečník. Ďakujem. A ja by som mohol teraz dve minúty vám ďakovať, ale už to za mňa urobili moji predrečníci. Ja mám len eh, niekoľko stručných otázok. Mohli by ste eh, povedať, aký, aký bude následný postup po kiotskom protokole? Myslíte si, že je rozumné, aby Európska únia tak e, e, neochvene sa zasadzovala za kiotský protokol, ako to bolo doteraz. A pokiaľ ide o zmierňovanie negatívnych dopadov, budú Spojené štáty a ďalší dôležití aktéry naozaj e, v Durbane pokročiť, pretože zatiaľ sa to nezdá, čo sa podľa vás stane v Durbane, keď sa nám nepodarí pokročiť v tejto otázke. A tretia otázka, čo by ste vy radili pre Európsku, Európsku úniu, aby bol proces v Durba niečo najlepší? To bolo EPP, uh, e, sociálni demokrati a teraz Chris uh, Davis. V EÚ diskutujeme o tom, či by sme nemali zvyšiť naše redukčné ciele CO2, ale záväzky z minulosti hovoria o tom, že tak môžeme urobiť iba vtedy, keď dojde k záväznej medzinárodnej dohode. A teraz sa pozerám do budúcnosti a nevidím žiaden nádej, že sa dopracujeme k takejto dohode, ktorá by uspokojila všetky vlády, ktoré veľmi zdráhavo prijímajú tie opatrenia, ktoré by náš výbor chcel zavádzať. Chcem sa spýtať, či vidíte na základe kvóta nejakú nádej, že by sa v blízkej budúcnosti prijala záväzná dohoda? Ďakujem teraz e, pani Hasi za zelených. Ďakujem veľmi pekne. Pripájam sa k poďakovaniam, pán predseda. Moja otázka znie, je prepojená na to, čo sa spýtal Chris Davis. V Cancúne sa krajiny dohodli na dvojstupňovom e, cieli obmedzenia globálneho oteplovania. To bolo veľmi dôležité, ale jednotlivé sľuby štátov, ktoré boli formalizované v Cancúne, nie sú v súlade s e, tým cieľom 2 stupne. Chcem sa spýtať, čo by ste vy poradili Európskej únii, čo by sme my mali urobiť, aby sme podporili dohodu, takú dohodu, aby jednotlivé, klima, jednotlivé emisné ciele boli v súlade s dvojstupňovým o, cieľom. Ďakujem a teraz Európska ľavica. Ďakujem a ja sa chcem o, poďakovať. Jedna dôležitá vec, ktorá vyplynula z Cancúnu, bol počet lehôd, ktoré boli stanovené na minulý mesiac a tento mesiac, kedy jednotlivé zmluvné strany mali predkladať svoje príspevky. Chcela by som vedieť, aký vy máte názor na tieto príspevky, na tieto submissions, ktoré boli odovzdané. A e, čo si myslíte o tých netrhových e, mechanizmoch a čo si myslíte a ako to bude s oblastiami, pre ktoré nie sú špecifické lehoty, napríklad informácie od rozvojových štátoch, štátov o mitigačných opatreniach. Pokiaľ ide o prechodný e, výbor, pre e, vznik Zeleného fondu. Jeho stretnutie sa malo konať 14. 15. marca. Prečo toto stretnutie bolo odvolané? Pardon, odložené. Ďakujem. Takže toto bolo ako jednominútové vystúpenia v našom parlamente. Boli veľmi obsahové, čiže vy máte 5 minút teraz na odpoveď. All my admiration for this ability. Uh, obdivujem túto schopnosť takto uh, položiť toľkoto otázok v takom krátkom čase. Pokiaľ ide o odlesňovanie, e, existuje obrovský potenciál v tejto tém, v tomto oblasti. Je to tretí najvýraznejší spôsob možného zníženia emisí. E, tá, spája sa s tým e, veľa sociálnych benefitov v krajinách, ktorých dochádza k reforestačným programom. je to teda jedna z oblastí, e, ktorú, o ktorej vieme, že už do konferencie v Durbane by sme mohli mať veľký, veľmi veľa dobrých výsledkov. E, mnohé z týchto tém aj, aj pripomienok sú navzájom prepojené, čo teda v súvislosti s tým, čo po kiotskom protokole. V prvom rade musím povedať, že som naozaj presvedčená, že dohoda o druhom záväzkovom období ako tak, e, akom nebude predstavovať skutočné alebo naozajstné rozhodnúť e, riešenie. Mali by sme prijať rozhodnutie o boji proti chudoby a potom si myslieť, že to ukončí chudobu ako takú. Musíme teda uvažovať o tom, aké záväzky a aký, aký režim chceme po roku 2012 nastoliť. Ale musíme pritom pamätať aj na to, že záväzky, ktoré už teraz máme e, na stole, sa týkajú obdobia siahajúceho až za rok 2012. Kyotský protokol ako taký bude platiť aj potom. Nemá žiadny, e, žiadny dátum spotreby. Vieme, že teda, že nič také sa nestane, ale kiotský protokol ako taký a právny základ, na ktorom, z ktorého vyplývajú krajinám e, isté povinnosti v, oblasti boja proti klimatickým zmenám, ten naďalej platí. Musíme sa preto podľa mňa oveľa viac zameriavať na to, aké prostriedky e, nám umožňa zvýšiť našu mieru našich ambícií. To podľa mňa veľmi súvisí s implementáciou e, dohody z Cancúnu. E, ak by už začal fungovať tento zelený fond, mohli by sme žiadať oveľa väčšie záväzky od e, rozvíjúcich sa krajín, ako aj teda predovšetkým od tých veľkých nových ekonomík. Ako viete, Mexiko patrí k tým krajinám, ktoré sú, sú ochotné prevziať e, viacej záväzkov. Je to teda našim záujmom robiť niečo s týmto problémom. Potrebujeme teda e, implementovať záväzky v prvom rade, e, tie, ktoré vyplývajú z Cancúnu, tak aby sme mohli umožniť krajinám prijať väčšie záväzky. Neznamená to, aby sme niekom vystavili e, rozvojovým krajinám biankošeky a, a oni si s nimi mohli robiť, čo chcú. Nie. Je to zamerané na programy, ktoré, ktorých cieľom je bojovať proti klimatickým zmenám. Takisto je dôležité, aby sa nám čo najskôr podarilo e, dostať do praxe postupy a technológie, ktoré, a teda postupy, ktoré dajú prístup k, k novým technológiám čo najväčšemu počtu krajín, aby, aby boli takéto ekologické technológie dostupné. Ďalej potrebujeme oveľa väčšie stimuly investícií do, do takýchto krajín, eh, aby sa v konečnom dôsledku mohli spomínané krajiny zapojiť do našej spoločnej snahy eh, Nemyslím si, že je úplne jednoznačné, že budeme mať po roku 2012 e, po uplynutí prvého záväzkového obdobia, že budeme mať všetko vyriešené. Preto je veľmi, e, veľmi dôležitá je úloha, ktorú bude zohrávať v tomto Európsky parlament. Potrebujeme e, v tejto oblasti silné politické, politické rozhodnutia, hoci je to predovšetkým technologická, technologická problematika. V tom ohľade bude podľa mňa veľmi dôležité, aby ste spolupracovali so všetkými, e, teda s vládami všetkých členských štátov Európskej únie. A možno záverečná pripomienka k tomu e, prechodnému výboru, e, že prečo sme to posunuli, museli sme, k tomuto posunutiu došlo preto, lebo e, e, azijská, a tá skupina azijských krajín bola naozaj nebola ochotná str- e, zúčastniť sa na stretnutí, pretože nebolo jasné, kto bude v tomto prechodnom výbore zastupovať azijské krajiny. Ak teda pomôžete presvedčiť azijské krajiny, to bude veľmi priama pomoc. Ďakujem. Uh, Ďakujem, že ste prišli do, Br- do Bruselu a že ste si našli vo svojom nabitom programe čas na naše stretnutie. Ďakujem vám za vašu prezentáciu a za, vaše, za vaše vysvetlenia. Dúfam, že sa nám podarí spraviť potrebné kroky pre stretnutie v Durbane a že tam budú môcť byť aj nejakí zástupcovia tvorcov legislatívy keďže potrebujeme na, tejto, na tomto fóre naozaj všetkých e, relevantných aktérov. E, ďakujem ešte raz a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem. OK, der Kommissar Oettinger ist schon da. Pán komisár Oettinger je už tu.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 Ich habe Sie gesucht draußen. <laughs> Entschuldigung, haben schon drin, Sie haben ein bisschen rausgekleidet, haben Sie sich hochgekleidet. <laughs> okay. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne, milí kolegovia, vítam srdečne komisára pre energetiku Günthera Oettingera. Vítam vás na výbore pre životné prostredie. Je to výbor, ktorý je zodpovedný za životné prostredie, zdravie a ochranu pred katastrofami. Je jasné, že šok eh, z toho, čo sa stalo v Japonsku, udalosti vo elektrárni Fukushima e, znepokojujú členov tohto výboru a som vďačný, že ste si našli čas. Vy ste boli včera na výbore pre priemysel a napriek tomu ste nám e, dožičili e, tento časový slot 3 štvrte hodinový. Všetci hovoria, alebo mnohí hovoria o bode obratu že po tejto skúsenosti vo vysoko e, technizovanej krajine nastáva e, naozaj zmena, že je potrebná zmena, že nesmieme stráčať, strácať čas a boli by sme radi, keby ste nám povedali, čo teraz robíte vy. No a potom bude určite aj veľa otázok, viac ako máme času, ale budeme to zase organizovať v jednominútových príspevkoch. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne. Pozeráme sa teraz so zrozením na obrázky a správy z Japonska a som si istý, že ešte nie sme na konci týchto tragických udalostí. Ešte nie sme na konci tejto rozsiahlej katastrofy. Pred piatimi dňami došlo k zemetraseniu, ktoré bolo ohlásené dva dní predtým, a, ale potom malo sílu 9,0 na e, škále. Bolo to veľmi silné zemetrasenie. Japonsko sa posunulo na globuse na guli o 2 metre od vtedy. No a potom v následujúcich dňoch nasledovali ďalšie zemetrasenia, potom prišlo tsunami. Ochranné múry majú 10 metrov a vlny mali 15 metrov, boli 15 metrov vysoké. No a potom došlo k takému vývoju, že e, bolo prerušené zásobovanie elektrickým prúdom a potom núdzové agregáty a generátory pravdepodobne kvôli vode prestali fungovať. A tým bolo ohrozené aj chladenie a odvtedy ten proces e, môžeme označiť ako katastrofu až superkatastrofu. Japonci aj tretie štáty sú sami zodpovedné za stanovenie stupňa INES. Oni hovorili o e, stupni 4, Černobyl bol stupeň 7, Harris Island bol 5 Francúzi od včera hovoria, že by to mal byť stupeň 6 až 7 podľa nich. Ale zatiaľ je jasné, že vonkajší plášť e, vo viacerých reaktoroch bol narušený. Táto e, elektráreň má 6 blokov, 6 jednotiek, 4700 MW je kapacita. Všetko to pochádza zo 70. Eh, rokov. Bolo to postavené v rokoch 71 až 79. A chladenie nefunguje a palivové články sú z časti obnažené. Minimálne jeden plášť bol poškodený a takisto tam bol taký mm, dočasný tva, eh, sklad, eh, kde bolo 100 tón palivových článkov v podstate teraz je to celé pod širým nebom. Môžeme naozaj povedať, že toto zariadenie je teraz mimo odbornej kontroly a to vidieť aj na tom, že Japonci rozpravujú, teraz uh, pracujú s neuveriteľnými prostriedkami, napríklad zoberú si uh, napríklad uh, helikoptéru a s tým uh, chladia uh, tú elektráreň, ako keby hasili lesný požiar. Čiže naozaj je vidno, že je toto núdzový stav a že tu e, chýba taká, taká odborná úroveň. Teraz e, počúvame stále viac výhrad voči tomu energetickému koncernu, ktorý je šiestý najväčší na svete. Je tu veľký rozpor teraz medzi energetickým koncernom a japonskou vládou. E, Doteraz sme mali dobrý názor na e, kompetenciu týchto inžinierov, na tento priemysel, na e, technickú precíznosť Japoncov, ale tento názor budeme musieť asi skorigovať. Musíme teraz, máme dôvod sa obávať, že je to naozaj mimo kontroly a v ďalších hodinách môže dôjsť k ďalším katastrofálnym vývojom a je to naozaj nebezpečenstvo pre život a zdravie ľudí, ktorí žijú na tomto ostrove. Zatiaľ ešte by sme nemali o, prepadávať panike, ale Tokio má 35 miliónov obyvateľov, najväčšia metropola na svete a francúzsky minister hospodárstva, francúzska e, ministerka životného prostredia e, radili svojim občanom, aby opustili Japonsko lietadlom. Je jasné ale, že toto platí aj pre iných ľudí, ktorí tam žijú, čiže myslím si, že toto je naozaj e, udalosť, e, ktorej dimenzie ešte nepoznáme. Čo to znamená pre Európu? Pre energetické hospodárstvo, pre politiku. Včera e, sme organizovali dlhú konferenciu so právnymi zástupcami s ministrami alebo štátnymi tajomníkmi členských štátov. Okrem toho tam boli aj národné regulačné úrady pre jadrovú energetiku, boli prítomní aj zastupcovia energetických podnikov e, v Európe, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne a takisto tam boli zástupcovia priemyselných podnikov, napríklad Arevi a GE, ktoré stavajú jadrové elektrárne. Táto konferencia na vysokej úrovni bola zorganizovaná preto, aby sme zistili, aké máme spoločné pozície a e, rozdielne názory. Pokiaľ ide o tú otázku, či teraz nastal bod zlomu, či sa teraz nejako mení energetický mix budúcnosti, v tejto otázke sme sa nezhodli. Ja som kresťanský demokrat, to viete. A možno, že by ste ma mohli obviniť, že som skôr váhavý, keď ide o ukončenie využívania jadrovej energetiky, ale e, včera do popredia sa skôr dostala nedôvera, či komisár je dostatočne neutrálny a objektívny, alebo či je skôr, vzhľadom na to, čo sa stalo v Berlíne, či chce urýchliť e, ukončenie využívania jadrovej energetiky. Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo aj iné štáty zatiaľ nezmenili e, bezpečnostno-technické hodnotenie. Je e, známe, že Rakúsko a Nemecko majú váhavý postoj a Švajčiarsko sa nechali ovplyvniť slovanskými a ro- románskymi krajinami. Ale dosiahli sme aj nejaké spoločné body. Prvý spoločný bod je ten, že každý chce európsku bezpečnostnú skúšku. Parlament pred dvoma rokmi schválil smernicu pre jadrovú bezpečnosť, ktorá musí byť do júla implementovaná do národného práva členských štátov. Táto smernica nie je dobrým nástrojom, pokiaľ ide o prísnosť a náročnosť, ale včera bola prejavená ochota, že všetkých 143 atomových elektrární sa podrobí európskemu stresovému testu. Cieľom bude nové e, vyhodnotenie rizík a bezpečnostných rizík na základe skúseností z Japonska. Čiže budeme si klásť otázku, či hrozí zemetrasenie v Európe, aké sú e, nebezpečia napríklad na pobrežiach Atlantiku, e, tsunami alebo záplav. Potom budeme skúmať aj otázku teroristických útokov, ale napríklad aj kybernetických útokov v počítačových sieťach. Takisto budeme skúmať chladiar, chladiace systémy, a či sú stabilné a bezpečné. Takisto budeme skúmať otázku zásobovania elektrickým prúdom, núdzového zásobovania elektrickým prúdom, ako je to zariadené a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz komisia v nasledujúcich týždňoch sa bude pripravovať na tento stres test všetkých jadrových elektrární. Vypracujeme všeobecné normy a kritéria, najskôr všeobecné a potom špecifické podľa technológie, dizajnu, roku, postavenia a tak ďalej. Na to navrhneme už špecifické kritéria. Sľubujem, tak ako včera, že tomuto výboru, ale aj politickým skupinám budem podávať informácie o e, týchto e, stresových testoch a normách. Poskytnem prehľad o tom, ako vyzerajú bezpečnostno-technické normy jednotlivých členských štátov a chcem, aby ten stres test bol čo najnáročnejší pre každý členský štát. Pretože bezpečnosť v Európe je nedeliteľná Čiže aby každý členský štát podliehal tým najnáročnejším e, normám aj z iných členských štátov. Našim cieľom je, aby do júna tie normy a kritéria sme mali pre stresové testy, tak aby sme mohli v druhom pol roku na základe externých posudkov zrealizovať tieto kontroly bezpečnosti. Smernica Európskej únie musí byť do júla tohto roka implementovaná do národných e, systémov národných práv členských štátov a v roku 2014 by mala byť revidovaná, mala byť vyhodnotená. Ja si myslím, že tento dátum je príliš neskoro a bol by som rád, keby sme už teraz mohli oznámiť, že hneď po tých stres testoch s členskými štátmi a s parlamentom zvážili novelizáciu smernice pre bezpečnosť jadrovej energetiky, aby prípadne existovalo spoločné európske stanovovanie bezpečnostných noriem. Konferencia na vysokej úrovni ktorá bude pokračovať v práci v apríli. V pondelok bude e, zasadať mimoriadna energetická rada k tejto téme, potom bude zasadať aj Všeobecná rada, ktorá je zodpovedná za Euratom. A už teraz môžem povedať, že Európska rada v štvrtok budúceho týždňa sa bude venovať okrem eurozóny a európskej meny aj téme energetickej politiky a bezpečnosti a bezpečnostných dôsledkov tej katastrofy v Japonsku. Naše bezpečnostné testy a stresové testy chceme ponúknuť aj partnerským štátom, Švajčiarsku, e, Rusku a myslíme si, že túto tému pán Sarkozy dá aj na program rokovania G20. Myslím, že by sme mali robiť všetko preto, aby tieto bezpečnostné normy a stresové testy boli globalizované, čiže v rámci diplomatických snažení by sme to mali presadzovať napríklad aj v Indii, v Číne a tak ďalej. Mali by sme im to navrhnúť. Takže toto bol krátky úvod a ja teraz čakám na vaše rady alebo otázky. A ak teraz nebudeme mať dosť času, tak ja sa rád stretnem s vami aj budúci pondelok e, s politickými skupinami alebo s výborom. Ďakujem, pán komisár Oettinger, za vašu prezentáciu. Vy ste konali veľmi rýchlo, to je pravdo, pravda. Útorok bol prvý deň, kedy bolo možné zvolať všetkých 27 členských štátov. To bolo veľmi dobré, pretože e, verejnosť samozrejme očakáva rýchle konanie. Povedali ste, niektorí sú možno príliš, e, niektorí vás považujú za príliš rýchleho, niektorí si myslia, že ste príliš váhaví. Neviem, či sa môžeme rozdeliť na románske, e, germánske a slovanské štáty podľa v tejto oblasti, to neviem. Včera aj dnes sa ma pýtali, to môžete ešte zodpovedať, že čo môže urobiť vôbec komisár a komisia, pretože komisia nie je zodpovedná za túto jadrovú oblasť. V zmluve o Euratome sa o tomto nehovorí. Je to jediná zmluva, ktorá nebola nikdy v Európskej únii menená, čiže naozaj asi je na čase, aby sme revidovali zmluvu o Euratome teraz mám 20 prihlášok. Máme na to 20 minút. Máme dve možnosti. Buď si vypočujete všetko a na záver to zhrniete, alebo dáme, myslím si, že dáme čo najviac ľuďom slovo. Karl Heinz Florence bude mať minútu, tak ako aj pri mexickej ministerke. Pán komisár, ďakujem za vaše mm, aktivity. Urobilo to na mňa dojem. Kríza môže byť aká chce. Ja, mňa zaujíma, či komisia by mohla zmeniť svoju pozíciu napríklad v oblasti záväzných e, cieľov pre energetickú účinnosť. Ďakujem veľmi dobre. Marita Euskok. E, tycker också att det är... Ďakujem, pán komisár. Ako si myslíte, že Ďakujem, pán komisár, ďakujem, že ste dnes sem prišli medzi nás. Tie stresové testy sú naozaj veľmi dobrá iniciatíva, ale je to krátkodobé opatrenie. Ja som sama bola členkou vlády, ktorá sa rozhodla dobre fungujúce jadrové elektrárne zatvoriť, vyradiť z prevádzky a myslím si, že to presne by sme mali urobiť, ale nepomôže eh, príjmať krátkodobé opatrenia Program, ktorý je dlhodobý, e, si vyžaduje aj to, aby sme našli nové stroje energie. Hm, myslím si, že táto otázka by mala byť aj na programe rokovania budúci týždeň, keď sa členské štáty stretnú. Proste musíme mať nejaký plán aj po tých e, stresových testoch. Until I recognize that som namietal jadrovej energii po už mnoho desaťročí, pretože je mi jasné, že ak máme smerovať eh, k nízkouhlíkovej eh, budúcnosti Európy, napriek tomu mi je jasné, že sa nevieme vyhnúť e, jadrovej e, energii. Ale čo urobila Európska komisia v tomto smere? jednoducho musíme zabezpečiť to, že nebudeme stavať elektrárne v e, rizikových oblastiach zemetrasení. Musíme sa poučiť z toho, čo sa stalo v Japonsku, ale aj kdekoľvek inde. Sú zlyhania vlakov. Nikdy neviete zabezpečovať bezpečnosť, ale vždy, keď dôjde k nehode, snažíme sa z nej naučiť a snažíme sa zabezpečiť opatrenia, ktoré zabezpečia to, že k takéto nehode už nedôjde. Musíme si uvedomiť, že vo všetkých formách sektorách výroby energie zomierajú ľudia, najmä v uholnom priemysle. Nechceme, aby ako výsledok toho, čo sa stalo so starým reaktorom v Japonsku, aby to dopadlo tak, že budeme stále viac sa spoliehať na uhlie a zabudneme na náš cieľ dosiahnuť nízkouhlíkové hospodárstvo. Ďakujem pekne, Karl Šlita. Ďakujem veľmi pekne na Rade ministrov. Diskutovali ste aj o možnosti uzatvorenia tých najstarších reaktorov, ktoré nemajú najnovšie bezpečnostné mechanizmy. Diskutovali ste o tom? A ďalej, čo sa týka tých stresových testov, pevne verím, že tie zahrňajú celý výrobný reťazec, a to vrátane prepravy paliva, výrobnej kapacity, spracovávania odpadu, ukladania odpadu, rovnako ako aj bezpečnosť jadrových elektrární, teda ich budov. Ten stres test by mal zahrňať celý sieť, celý, celý reťazec. Okrem toho by sme mali samozrejme aj analyzovať obsah plutónia v jadrovom palive. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Pán komisár, vy ste včera sa pre médiá vyjadrili, že Európa bude musieť premýšľať nad nejadrovou budúcnosťou? po, do akej miery to je váš názor a do akej miery to je uh, stanovisko, na základe ktorého sa máme začať riadiť do budúcnosti. Čo sa týka tých stresových testov, akým spôsobom budú tieto testy vykonávané, najmä v prípade viacnásobných e, zdrojov e, chýb, keď dôjde vlastne k, multi, e, kde dôjde k e, spojeným problémom, ako napríklad zemetrasenie plus tsunami a tak ďalej. E, čo sa stane, ak elektráreň zlyhá v týchto stresových testoch a zároveň je nevyhnutné, aby sme o tomto, pri tomto všetkom rozmýšľali nad zavedením moratória o jad, na jadrovú energiu v Európe, kým tieto parametre stresových testov nebudú pripracované a zároveň stresové testy nebudú vykonané Ďakujem pekne, Oresto Rossi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj vám, pán komisár, za vašu účasť a za vašu úprimnosť. Vy ste hovorili, že situácia je mimo kontroly. Pevne verme, že sa nám podarí vyhnúť tým najväčším škodám, ktorým, ktorým môže dôjsť. Chcem sa spýtať, e, čo si myslí komisia o tom, k akým zmenám by malo dôjsť v oblasti energetickej politike Únii, únie a či si myslíte, že treba zaviesť aj zmeny v zmluve v Euratom. Gratulujem k tomu, že ste za, začali so stres testami, vrátane priateľských susedských krajín Myslíte si, že komisia musí žiadať členské štáty, aby neprimali žiadne rýchle rozhodnutia na základe e, tlaku udalostí, ale skôr aby počkali na technické stanoviská ohľadom toho, aké sú reálne riziká a či sa, či sa tieto rizika netýkajú len starých reaktorov a neplatia pre novú generáciu jadrových zariadení. Zároveň Myslíte si, že je nevyhnutné aj vypočítať nové energetické nároky, ktoré sa pravdepodobne, budú zväčšovať? Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu účasť a ďakujem za to, že ste tak rýchlo a prúžne zareagovali. A použili ste slovo um, vlastne zníženia tlaku v tlakovej nádobe reaktora. E, tam nie, je, nie ide vlastne o znižovanie tlaku, ale ide aj o dlhodobé následky. A to, to isté platí aj pre stresové testy. Otázka tu samozrejme platí aj v spojitosti s polohou reaktor, re, reaktorov a jednotlivých zariadení. Ľudia ich vždy umiestňujú na hranice e, členských štátov. A práve preto je tu aj otázka, dôležitá otázka nákladov. Potrebujeme smernicu ohľadom efektívnych nákladov, reálnych nákladov jadrovej energie, ktoré treba pripraviť. Tento pán pochádza z Rakúska, ako vidíte. E, Matiáš Rote, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem aj za presvedčivé e, presvedčivé vyjadrenia. Ukázali ste, že Európska komisia má skutočne veci pod kontrolou. Za to sme veľmi vďační reziduálne riziko tu ale stále je prítomné. A pri, pri, pri vypočítavaní pravdepodobnosti e, je možné vlastne, nie je možné vypočítať, kedy dôjde k e, neželanej udalosti, také ako sme napríklad videli aj teraz v Japonsku. Vždy môže dôjsť k nehode a vždy je tu vlastne reťazec e, príčin, ktoré k nehode vedú. Nedá, nedajú sa vždy predvídať a práve preto je veľmi dôležité, aby sme postupne menili technológie a ja premýšľam nad obnoviteľnými technológiami. Má to význam, aby sme dokázali krátkodobo dosiahnuť obrovský, keby sme obrovským spôsobom navýšili budovanie obnoviteľných energií, ako ich vieme napojiť na rozvod, na, na hlavnú sieť. Eh, aké riešenie navrhujete preto, aby sme dokázali zapojiť obnoviteľné zdroje priamo na eh, rozvodnú sieť? Pani Gardini, ďakujem veľmi pekne za slovo. Máme tu oznámenie ktoré hovorí o občianskej ochrane a ako spravodajkyňa pre túto tému e, som bola šokovaná tým, že by sme mali zvážiť rozšírenie niektorých odsekov, ktoré budú hovoriť o európskom mechanizme občianskej ochrany, a civilnej ochrany. E, mali by sme premýšľať nad simulačnými cvičeniami, Druhá otázka, tá je smerovaná priamo na vás. Počuli sme o moratóriu, o tom, že by sme e, smerovali preč od jadrovej energie, ale Európa závisí v 30% od jadrovej energie a e, je nám jasné, že v roku 2050 vždy tu bude musieť byť e, zmes medzi plynom, uhlím, jadrom a obnoviteľnými zdrojmi. Teda akým spôsobom dokážeme dosiahnuť e, cieľa do roku 2050 a dokážeme ich dosiahnuť bez e, jadrovej energie. Ďakujem pekne. A teraz Kryton Arzenis. Moja otázka je veľmi jednoduchá, podobná ako tá, ktorú položila pani Gardini. Vy ste hovorili, že po Japonsku, v Japonsku sa zdá, že došlo k tomu najhoršiemu, čo sa môže stať. Uh, tieto, tieto udalosti majú vždy veľmi vážne e, medzi, cezhraničné dopady a tieto dopady trvajú celé generácie. E, pri prechode na, na bezuhlíkové hospodárstvo do roku 2050 vždy musíme mať v tej energetickej zmesi aj jadrovú energiu. A moja otázka znie, má komisia nejaké plány na to, akým spôsobom dosiahnuť ciele do roku 2050 e, pri, pri, pri tom, aby sme sa vyhli jadrovej energii? Alebo E, je komisia ochotná pripraviť takéto plány s tým, že nebudeme počítať s jadernou energiou do roku 2050 na základe toho, čo sa stalo v, vo, Francúzsku, e, v Japonsku? Pardon. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi komisárovi. E, ďakujem vám, že ste tak rýchlo zareagovali na tento problém. Nukleárne katastrofy sú naozaj vážne humanitárne katastrofy, ale sú to katastrofy aj z hľadiska e, ekonomiky a životného prostredia. Na tom sa všetci asi zhodneme. E, čiže e, budeme sa musieť jedného dňa tejto, týchto typu energie zdať. Otázka je kedy. Ďalej, uvažuje komisia o posilnení, posilnení kontrol, teda bezpečnostných kontrol jadrových energií a mala by, malo by pokračovať naredenie Euratomu e, a bolo by ho treba zaktualizovať a zmodernizovať. Mali by sme... Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Takisto veľmi ďakujem, e, že ste tu dnes vystúpili, pretože v takýchto e, okamihoch práve je najdôležitejšie nepanikáriť, keď sa ľudstvo stretáva s takýmito veľkými problémami. Preto ešte raz ďakujem za vašu rýchlu reakciu. E, som rád, že nečakáme, kým vychladnú reaktory vo Fukushime a vlkujeme železo zahorúca a teraz prichádzate s týmto návrhom kontrol. E, E, musí naozaj prísť až e, ku katastrofe, aby sme začali e, diskutovať o tom, ako, aké nové energie využívať na miesto takéto. Merci, monsieur Oettinger. <clears throat> Bon, nous sommes tous euh, meurtris et, et catastrophés euh, par les événements tragiques euh, qui touchent. Qui... Ďakujem, sme všetci zhrození tými tragickými udalosťami v Japonsku. Pán Oettinger, Hovorili ste o európskej legislatíve, teda o tom, že európska legislatíva si vyžaduje aspoň minimálnu e, reakciu zo strany komisie, pokiaľ ide o za- zaviazanie sa e, vzdať sa jadrovej energie, tu by som bola opatrnejšia, pretože jadrová energia, hoci jadrové katastrofy majú cezhraničné následky, má svoje opodstatnenie. V eh, roku 2004 sme tu mali veľkú vlnu horúčav. A ešte moju otázku, ak dovolíte povedali ste, že nemáte právo moc vy osobne, ale komisia ako taká má iniciovať, iniciovať legislatívny nárok a myslím si že v tejto oblasti a myslím, že to by sme mali robiť čo najskôr. Komisia naozaj má silu zmeniť smer, akým sa Európa uberá. Ďakujem. E, ne, zaráža vás absencia e, Medzinárodného úradu pre atomovú energiu v tejto, v tejto situácii, absencia ich reakcie. E, mala by podľa, vás, e, podľa vášho názoru existovať aj nejaká daň za používanie jadrovej energie? E, v súčasnosti sa dajú kupovať e, energetické certifikáty, teda e, certifikáty na emisie. Nemalo by, nemalo by existovať niečo podobné, aby sme na základe týchto daní mohli financovať trvalo udržateľné zdroje energie? Ďakujem. obrovské, obrovský, obrovská tragédia. V Japonsku je to naozaj e, nepredvídateľná e, katastrofa. Prvá otázka. E, mali sme tu katastrofu, ktorá je dôsledkom zničenia chladiaceho systému. Preto treba rozlišovať medzi typom reaktoru, a medzi tým, kde, je, kde sa nachádza tento re- reaktor. Pretože celá pacifická oblasť je vystavená vyššiemu riziku e, e zemetrasení. A toto tu treba zohľadniť. Predovšetkým ide o to, že veľmi jednoducho že pristupujeme k tomuto problému bez toho, aby sme zohľadovali, že to je technicky veľmi zložitý problém. Jedna otázka mysleli ste na to, e, akému riziku sme vystavení? Ačiū pirmininkė, dėkui komisarė už jūsų tikrai greitą reakciją ir daug sumaišties, daug įtampų. E, Ďakujem, pán predseda, ďakujeme komisár za to, že ste prišli. Ja som toho názoru, že sa nemôžeme vyhnúť jadrovej energii, a s tým by sme sa mali zmieriť. Vašu pozornosť by som chcela upozorniť na to, že Bielorusko teraz plánuje na litovskej hranici postaviť jadrovú elektráreň. Takisto aj Rusko chce stavať v Kaliningrade. Prezident Lukašenko už povedal, že s Ruskom behom mesiaca podpíše dohodu a Rusko dá Bielorusku úver na tento projekt. Nerobia sa konzultácie so susednými štátmi tak, ako by sa mali robiť, i keď Bielorusko a Rusko tvrdia opak. Avšak susedným štátom nikto neodpovedá. Sekretariát OBSE už vyjadril svoju obavu ohľadom tohto Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli aj za včerajšok. Vy ste konali veľmi rýchlo spolu s ministrami, ale aké sú teraz konkrétne plány na zmenu energetickej politiky? Existuje rada jadrových elektrární, ktoré sú už vyradené z prevádzky, ale v posledných rokoch sme mali tuhé E, zimy v Európe a vtedy došlo napríklad aj k vyradeniu z prevádzky plynov, pardon, ropovodov. Ako teda chceme teraz budovať energetickú politiku bez ropy, e, bez zemného plynu, bez jadrovej energie? Posledná otázka. Ďakujem, pán predseda. Už desiatky rokov máme v Európe jadrovú energetiku a zaobchádza sa s tým naozaj veľmi opatrne a ja sa pýtam pána komisára, prečo došlo k tejto katastrofe v Japonsku. V Európe nemôžeme očakávať také veľké zemetrasenie ako v Japonsku, ale prečo si myslíte, že európske jadrové elektrárne musia byť tak rýchlo riešené. Mňa prekvapuje tá rýchlosť. Budúci rok je to už na programe Európskej rady. Ja by som skôr očakával, že by riešili problém Líbie. Predpokladám, že máte nejaké informácie o tom, že európske elektrárne jadrové sú možno oveľa menej e, bezpečné, ako, sa doteraz, e, ako sme si doteraz mysleli. Prečo je to také naliehavé zrazu? Ďakujem, hovorí predseda. Máte teraz 5-6 minút na to, aby ste odpovedali. Tá núdzovosť, tá urgentnosť vyplýva z tej katastrofy, ktorá sa udiela v Japonsku. Predstavte si napríklad teraz, že idem na lyžovačku e, do hôr a povedal by som, že sa vrátim v maji a vy by ste povedali, že Oettinger odstúpil. Ja sa čudujem, že mi vyčítate, že som aktívny už v priebehu 5 dní. Vy teraz touto otázkou eh, zrádzate svoj mandát, podľa mňa, pán kolega. Ja by som v nasledujúcich týždňoch by som naozaj chcel dôkladne a rýchlo dôsledky, skúmať dôsledky tohto pre európske právo a pre energetickú politiku. Čo tu vidíme teraz? Vidíme tu Lisabonskú zmluvu. E, Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti pred asi rokom, viac ako rokom. Nemyslím si, že v zajtra v členských štátoch novelizácia e, tejto zmluvy by bola možná. Čiže v súčasnosti sa koncentrujem len na to, aby som využil tie právomoci, ktoré mám. Čiže to, čo vyplýva zo zmluvy o Euratome, ktorý, ktorá teraz naozaj uh, musí byť prepísaná, nad tým musíme uh, premýšľať, podporujem takúto myšlienku, pretože zmluva o Euratome nezodpovedá už spoločnému chápaniu bezpečnosti a spoločným kompetenciám, ktoré existujú na, na európskej úrovni. Čiže naozaj táto zmluva je už zastarala. Po druhé, ja plne vykonávam člán, článok 94, ktorý sa týka európskej energetickej politiky. Na to sa teraz obmedzujem. A po tretie, snažím sa, keďže sa v posledných 15 rokoch toto nepodarilo, vytvoriť, presadiť vnútorný trh pre elektrickú energiu a plyn. Európska e, rada sa rozhodla, že v následujúcich 4 rokoch s podporou členských štátov sa tento trh musí zrealizovať. Ale keď e, by sme začali konanie pre porušenie zmluvy, budeme mať preto nepriateľov v členských štátoch, pretože roztrieštené trhy sú v záujme niektorých e, vlád členských štátov. Nebudem už hovoriť viac o tomto. Takisto aj niektoré energetické podniky e, sú dobrým nástrojom pre národnú politiku. Je to, tieto tieto podniky sú partnery hlavných miest, možno ešte viac než policia napríklad. Vedel by som uviesť e, konkrétne e, príklady hlavných miest, e, kde vládam nejde o výhodné ceny alebo pro, o protimonopolné opatrenia a nejde im o transparentnosť a bezpečnosť. Povedal som aj predsedovi parlamentu, že sa domnievam, že na konci tohto mandátu komisie by sme mali už naplniť životom Lisabonskú zmluvu a mali by sme rozmýšľať nad eh, formálnym rozšírením európskych kompetencií tejto oblasti. Jedna právomoc, jedna kompetencia nám chýba v súčasnosti. Členské štáty a ústavný konvent to tak chcel. Pokiaľ ide o energetický mix, zaň ešte stále nesú zodpovednosť členské štáty. O tomto bode sa hovorilo. V tej dobe som ešte bol v Bádensku, v Württembersku, ešte tam som pracoval a vtedy sa o tomto hovorilo v Bruseli. Pokiaľ ide o energetický mix, parlament ani Rada pre energetiku nedostali v tejto oblasti žiadne právomoci. A preto sa musím teraz hádať s Rakúskom alebo s Francúzskom. Bruno Krajsky nechcel v Rakúsku jadrovú energetiku, ale nie celkom, pretože 7 rakúskej e, elektrickej energie pochádza z susedných štátov, pretože napríklad Temelín je predsa preto na hranici, aby sa elektrina z neho dala rýchlo exportovať. Ale 7% e, je aj tak dosť nízka hranica, je to, dobrá, e, je to dobré číslo. No a Francúzsko e, má 80% svojej energie z, jadrove, z jadra. Hodnota podnikov v tejto téme by nemala byť e, dôležitá, ale Areva a EDF majú trhovú hodnotu vysokú, ale ako by mali trhovú hodnotu bez jadrovej energie? energie? Ja som veľmi zvedavý na to, ako na to zareaguje Francúzsko a som zvedavý, ako dopadnú voľby v júni v Taliansku. Ja nemám v Taliansku volebné právo, ale vy áno, som zvedavý veľmi, ako to dopadne v Taliansku v súčasnosti 30 e, nášho energetického mixu v EÚ tvorí jadrová energia. Niektoré štáty majú viac, niektoré menej. A väčšina otázok, ktoré dnes zazneli, musí byť predmetom diskusie v rámci našej e, cestovnej mapy pre energetiku do roku 2050. Kolegyňa Hildegard e, E, predložila návrh Low Carbon, low carbon na rok 2050. Komisia navrhuje, aby v roku 2050 bolo v členských štátoch o 80 menej CO2 v porovnaní s rokom 1990. Ale to bude možné iba vtedy, ak e, energetický sektor bude produkovať takmer 0% CO2 a toto je zabudované tento e, cieľ aj v energetickej cestovnej mape. Nulové emisie CO2. Ďalšia otázka. Akú úlohu bude zohrávať v tomto jadro? Do roku 2050 v Európe by percento jadra nemalo e, stúpať, ale skôr klesať ale je jasné, že v súčasnosti Nemecko, najväčšie európske hospodárstvo, najväčší trh pre elektrinu, zvažuje odpojenie 7-8 starších jadrových elektrární a to už vedie e, k tomu napríklad, že emisné práva zdražejú, trhy nie sú hlúpe, očakávajú, že Nemecko bude teraz produkovať viac e, energie z uholných elektrární a budú chcieť oživovať staršie elektrárne. Okrem krátkodobých opatrení potrebujeme aj dlhodobý výhľad. Tento rok, to sú tie krátkodobé opatrenia, mali by sme e, podrobiť existujúce elektrárne rozsiahlemu testu bezpečnosti. O tom musia rozhodnúť experti, ale neviem si predstaviť, že po takom rozsiahlom stresovom teste dúfam, že bude realistickejší ako stresový test bank minulý rok. Takže po tomto teste nemyslím si, že všetkých 143 jadrových elektrární v Európe dostane značku kvality. To nie, pretože máme napríklad aj e, zóny, kde sú zemetrasenia, kde je letecká doprava a tak ďalej. Budeme sa zamýšľať aj nad e, dovybavením a renováciami týchto elektrární. V niektorých prípadoch to technicky nejde, alebo to není techn- e, ekonomicky rentabilné. <clears throat> Otázka je, ako by sme mohli zrealizovať vyradenie chladiarenských systémov, pretože oni potrebujú elektrický prúd. Samozrejme, že e, napevnenie nedôjde k tsunami a v Japonsku je väčšie riziko e, zemetrasenia ako v Európe. Ale keď niekedy e, vypadne dodávka elektrického prúdu, do e, elektrárne a keď nemôžeme e, zaručiť e, kontinuálnu dodávku prúdu do chladiarenského obvodu, tak potom je to obrovský problém. Potom je tu aj otázka možného pádu lietadla a tsunami možno spustí nejak, nejakú inú fyzikálnu, prírodnú udalosť. A aj to musí otestovať ten stresový test. Myslím si, že toto je ťažisko tejto témy podľa mňa, bez ohľadu na to, ako vnímajú členské štáty energetický mix, bez ohľadu, aké závery vyvodíme z japonskej katastrofy, potrebujeme rýchlejšie európsku modernú infraštruktúru, najmä pre elektrinu. Chcel by som vás pod poprosiť, je to moja požiadavka na európsku legislatívu aj na európsky rozpočet, <clears throat> Chcel by som ja so svojou generáciou dobehnúť, čo bolo zanedbávané v posledných desaťročiach v oblasti infraštruktúry pre elektrinu a plyn, pokiaľ ide o štandardy a kapacitu pre elektrinu a plyn by som chcel Európu dostať tam, kde je napríklad v oblasti leteckej dopravy, riečnej dopravy, diálnic, infraštruktúry alebo Eh, digitálnej komunikácie. Máme tu opatrenia pre eh, tovary, služby, finančné produkty a tak ďalej. Máme tu normy pre bravčové meso, pre potraviny, pre auta z druhej ruky. No a potom téma obnoviteľné energie. Cieľ 20 podľa, pre nás ostáva a budúci týždeň sa budeme hovori, rozprávať o tom, či e, to e, zvýšiť. Niektorí potrebujú oranžovú farbu na semafory, niektorí červenú, ale je jasné, že v oblasti energie potrebujeme 33 až 35 podielu obnoviteľných energií v oblasti dopravy. Už s 10% dosiahneme e, nulu, ale tých 20% e, dosiahneme iba tým, že budeme mať 33% podiel obnoviteľných zdrojov. Pre mňa je dôležitejší dátum 2030 ako 2050, pretože to je základ pre investície na ďalšie roky keď v roku 2020 budeme mať 33 obnoviteľných energií z vody, zo slnka, alebo z vetra, alebo e, z geotermálnych e, zdrojov, alebo z biomasy, 33 pre výrobu elektriny, tak potom v rokoch 2030 až 50 tu budú vyššie hodnoty, napríklad 40 a viac. To je ten rozhodujúci bod. No a tým národná právomoc v oblasti energetického mixu bude revidovaná, pretože keď v roku 2030 bude mať 40 obnoviteľných zdrojov, tak potom sa bude zmenšovať národná kompetencia v energetickom e, mixe na 60 a menej. To znamená, že už tam sa dostaneme na hranicu pre nutnú zmenu Lisabonskej zmluvy a tým sa bude vytvárať európska legislatívna kompetencia v oblasti energetických technológií pre výrobu elektriny. Keď chcem dosiahnuť to číslo 40 obnoviteľných zdrojov, tak potrebujem európsku sieť, tak aby obnoviteľné energie e, boli aj bezpečné, aby poskytovali bezpečnosť dodávok a aby boli finančne dostupné. Preto pre mňa v tomto roku je rozhodujúca téma európska mapa. Musíme vytvoriť európsku mapu, e, ktorá by zahrňala aj Norsko, Západný e, Balkán, Ukrajinu, Švajčiarsko a ostatné susedné štáty, takisto aj Stredomorská oblasť, Maroko, Tunisko a iné. Aj tým sa musí táto možnosť ponúknuť a spolu by sme mali vytvoriť paneurópsku infraštruktúru, pre plynu, plyn a elektrinu a na tom základe môžeme potom budovať všetko ostatné. A keď budeme mať tento základ, tak už iná politika ako európska nebude ani možná. Potom sa hovorilo o efektívnych nákladoch. To je naozaj napínavá otázka. Podľa práva hospodárskej súťaže máme zákaz dotácií, čiže zakazujeme verejné dotácie ktoré e, narúšajú hospodárskú súťaž. Ale bez dotácií sa nám nepodarí budovať obnoviteľné energie. Toto bolo úspech nemeckého e, zákona, ktorý e, na určitú dobu v prvých rokoch garantoval výkup siete a ceny. S kolegom Almuniom budeme musieť hovoriť o tejto otázke jadrová energetika a dotácie. aj v ešte stále existujú napríklad dotácie aj v oblasti konečného e, skladovania alebo dočasného skladovania jadrového odpadu a tak ďalej. Japonsko dokazuje, že bez ohľadu na to, či podporujete alebo ste proti jadru, bezpečné dlhodobé skladovanie, konečné skladovanie odpadu musí byť e, vyriešené. Dočasné sklady pri elektrárniach sú naozaj zvýšeným rizikom, ale oddelené dlhodobé skladovanie jadrového odpadu môže byť bezpečnejšie. Potom Medzinárodná agentúra vo Viedni E, aj mňa prekvapila táto agentúra niektorými svojimi e, vyjadreniami. Tlač hovorí o tejto agentúre, že sa niekam stratila. E, povedali toho málo a takisto tie veci, ktoré sa stali v Japonsku, relativizovali. A preto už v pondelok na poludne som písomne sa obrátil na generálneho riaditeľa, ktorý je tiež Japonec, veľmi dobrý odborník, aby zvolal grémia, ktoré budú hovoriť o, to, čo sa deje v Jap- o tom, čo sa deje v Japonsku, aký vplyv to má na IAEA e a čo to znamená vo všeobecnosti. E, padla tu otázka Kaliningradu. Je pravdou, že my máme záujem na tom, aby boli dodržiavané aj mimo Európskej únie čo najvyššie bezpečnostné štandardy, aby platili Rusi by v Kaliningrade rade postavili jadrovú e, elektráreň a predávali nám elektrinu. My sme to doteraz e, zamietali, ale je jasné, že keď sa pozrieme úprimne na túto otázku, či si vieme predstaviť e, elektrinu ruskú elektrinu z Kaliningradu, tak ako máme ruské uhlie alebo ruský plyn? Veď Rusi chcú byť aj e, členmi Svetovej obchodnej organizácie. Len vtedy, keď im dáme prístup na európsky trh, tak potom máme v rukách aj nástroj, ako ich donútiť k prísnym, k dodržiavaniu prísnych noriem. Môžeme tu mať uh, napríklad, môžeme mať rôzne, rôzne modely alebo rôzne uh, kombinácie tej situácie. Môže byť e, tá jadrová elektráreň mimo EÚ, potom to bude mimo hospodárskej súťaže alebo v EÚ s hospodárskou súťažou. Pokiaľ ide o zdaňovanie, Európska únia nemá právomoc na zavádzanie daní. My teraz znovelizujeme energetickú daň a máme tú tému no, poplatku za CO2, ktorý sa podobá daní. Nemci zaviedli daň z palivových článkov. Ja si myslím, že potrebujeme na financovanie konečných skladisk jadrového odpadu európsku daň z palivových článkov, aby sme sa vyhli narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zdražila jadrová energia od výskumu až e, po technológie, aby sa z toho potom mohla financovať. Myslím si, že som zodpovedal väčšinu otázok. Ďakujem veľmi za obsažnosť a vecnosť. Ja som sa obával, že budete vyvíjať tlak, e, väčší tlak na mňa, <clears throat> ale musím povedať, že ma čaká v následujúcich týždňoch intenzívna práca, ale som ochotný aj absolvovať rozhovory medzi štyrmi očami. A takisto ešte predtým, než schválime stresové testy, tak prídem do parlamentu. Ďakujem, pán Oettinger. To bolo veľmi produktívny rozhovor. Príjmame pozvanie. Ja e, si myslím, že ste urobili dobre, keď ste zareagovali rýchlo. My e, sa naozaj radi zúčastníme na vytváraní stresových testov. Videli sme, že nás čaká dlhá cesta v rámci tej e, roadmap – táto téma eh, je zaujímavá pre výbor pre energetiku, ale aj pre náš výbor. Zostaneme v kontakte, ešte vás pozveme. Ďakujeme za to, že ste prišli a želáme vám veľa úspechov. So, Kolleginnen und Kollegen, wir fahren weiter mit dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Kolegovia, pokračujeme v ďalš- ďalším bodom programu. A to je poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. tu je spravodajkyňou doktorka Renate Zomerová. Každému z vás dávam e, chvíľku, aby ste sa trochu utišili po tejto jadrovej debate. Ja, das haben wir doch verschoben, wo ist Punkt? Er.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 Eh, my chceme pokračovať. Ak chcete pokračovať vo svojich rozhovoroch, robte tak prosím vonku. Dostávame sa k druhému čítaniu poskytovanie informácií o potravinách s spotrebiteľom. Renáte Zome je naša spravodajkyňa. Predložila veľa pozmenujúcich návrhov, takže máte slovo. Ďakujem, pán predseda je tak, je to druhé čítanie o nariadení o informácii o potravinách spotrebiteľom. Je to plánované na júlovú plenárku a v apríli chceme v príslušnom výbore v druhom čítaní hlasovať. Keď e, Rada ministrov v decembri schválila politickú dohodu, political agreement, som bola veľmi sklamaná výsledkom. Rada ministrov mnohé detaily z prvého čítania, ktoré prišli zo strany parlamentu, mm, vynechal, vôbec ich nezohľadnil a to preto, že pracovná skupina rady bola pod veľkým časovým tlakom. Belgické predsedníctvo rady nástojilo na tom, že ešte v decembri chce politickú dohodu. Potom som viedla rozhovory so zástupcami terajšieho maďarského predsedníctva, a to mi pomohlo lepšie pochopiť spoločné stanovisko rady. Pred dvoma týždňami som prizvala aj tieňového spravodajcu na výmenu informácií s maďarským predsedníctvom, aby sme si vyjasnili stanovisko rady a chcem teraz niečo povedať k stanovisku rady, k jeho, k jeho prístupu. Rada sa domnieva, že text tohto nariadenia by mal e, byť čo najvšeobecnejší, aby pokryl čo najviac prípadov v oblasti potravín. Preto rada sa e, vyhýba špecifikáciám a uvádzaniu jednotlivých prípadov. My sme hovorili o imitáciách síra napríklad, alebo o možných zavádzajúcich o označeniach na baleniach. Rada má problém aj s definíciami, napríklad nechce definovať, aká je najviditeľnejšia strana balenia a takisto má odlišný prístup rada v tom, že produkty, ktoré sú vyrábané remeselne alebo nie sú predbalené, by mali byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti s výnimkou informácií o alergénoch. Vo všeobecnosti musím povedať, že pozícia rady nie je až taká zlá ale niek- niektoré body parlamentu z prvého čítania boli zohľadnené, ale naďalej ešte si to tu vyžaduje veľa zmien, preto e, môj, e, moja správa je zasa rozsiahla, 117 pozmenujúcich návrhov. To samozrejme súvisí aj s jazykovo-právnou stránkou, čiže nemyslím si, že je toho až tak strašne veľa, čo som zasa navrhla tie hlavné nástroje pardon, návrhy mojej správy k definíciám povedala som, že rada nechce definovať viditeľnú stranu balenia. To je podľa mňa nezmysel. Rada ministrov to obhajuje tým, že existujú produkty, ktoré majú Napríklad tetrapaky, e, ktoré obsahujú mlieko, tie majú prvé, majú dve predné strany, tak povediac. A e, rada si myslí, že prvá strana alebo predná strana balenia je to, čo je najviditeľnejšie na regáli v obchode. To všetko je podľa mňa nezmysel, preto navrhujem definíciu pre tú prednú stranu alebo viditeľnú stranu e, balenia je to tá, kde sa nachádza meno značky. To je veľmi dobrá, dobré vodítko, ako určiť prednú stranu o balenia. Pokiaľ ide o čitateľnosť, o tému čitateľnosti, tento pojem čitateľnosti sme navrhli a Rada ministrov žiada teraz komisiu, aby stanovila dodatočné pravidlá k tomuto je tam definícia čitateľnosti a je potrebná teda táto definícia a takisto kritéria. Potom dátum spotreby som definovala tak, ako bolo v prvom čítaní. Pokiaľ ide o článok 7, ochrana spotrebiteľov pred zavádzaním, to je veľmi dôležitý článok. V mojom návrhu e, do textu rady doplňam ešte dva dodatočné zákazy, pokiaľ ide o zavádzanie spotrebiteľa. Aj to sme už schválili v prvom čítaní chcem zakázať, aby sa mohla robiť reklama tým, že tam chýba nejaká obsahová látka alebo výživová látka, že to nie je obsiahnuté v produkte a takisto chcem zakázať to, aby sa robila reklama na e, zníženú, e, znížený obsah tuku alebo cukru, pokiaľ ten produkt nemá zároveň aj znížený obsah kalórií, pretože tým eh, eh, spotrebiteľ si vždy myslí, že keď produkt má nižšiu, eh, nižší podiel cukru, tak je aj menej kalorický. Rada prevzala znenie, pokiaľ ide o imitáciu potravín z našej strany, to je úspech, ale rada nechce predpisovať pojem imitát alebo imitácia pretože výrobcovia by mohli povedať, že toto nie je imitácia, ale inovatívny o, produkt a oni by vlastne mohli obísť ten predpis o imina, imitáciách. Rada ministrov v podstate dodržala naše návrhy z prvého čítania, ale navrhuje aj jasné označovanie tých prísad, ktoré sa normálne E, ktoré normálne nahrádzajú nejaké bežné prísady v e, potravine a týmto sa vlastne zakazuje e, zavádzanie. Takisto ešte dodatočne navrhujem, aby sa toto uvádzalo na prednej strane produktu hneď vedľa mena značky v písmenkách minimálne 3 mm, čiže aby to bolo čitateľné. Takisto navrhujem dátum zmrazenia uvádzať To sa zasa týka čitateľnosti. Samozrejme, navrhujem, aby sme prevzali návrh Rady ministrov, pokiaľ ide o veľkosť písmen. My sme nechali na radu, aby toto stanovili. Je to technická záležitosť, ale chceme, aby ešte zohľadnili aj naše ďalšie aspekty, pokiaľ ide o čitateľnosť. Navrhujem, aby sme alkoholické nápoje znova celé vyňali, ako to bolo v prvom čítaní. Rada ministrov to tam chce nechať tie alkopopsy, ale tie alkopopsy, alkopopy nie sú definované. To je ten problém. Sú to všetko nápoje, ktoré sú niečo medzi alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi. Čiže alkopopy e, by mali byť aj vína alebo piva. A komisia a rada ministrov chcú uh, tam do toho zaradiť iba uh, také nápoje, ktoré obsahujú tvrdý alkohol. Takže ešte to nie je jasne zadefinované a ja e, vyzývam komisiu, aby nezaradila do rozsahu posobnosti tejto smernice alkopopy. Pokiaľ ide o e, vyhláseniach o výživovej hodnote, je to bod, e, kde máme rozdielne názory s Radou ministrov, samozrejme. Rada ministrov s nami súhlasí že na balení musí byť vo formáte tabuľky táto výživová hodnota na 100 gramov alebo na 100 ml, ale je tu ťažkosť, pokiaľ ide o potravinový kódex. My sme žiadali, aby energia nebola uvádzaná v kilojouloch, ale v kilokalóriách a komisia tvrdí, že podľa potravinového kódexu to nie je možné, pretože podľa tohto kódexu to musí byť v kilojouloch. Ja navrhujem, aby sme dali tam ešte dodatočnú požiadavku, aby boli kalórie takisto uvedené, a to na prvom mieste a tučnými písmenami a potom za tým v zátvorkách tenkými písmenami by boli kilojouly. A potom navrhujem, aby obsah e, v kalórií bol takisto aj na prednej časti balenia na 100 gramov alebo na 100 ml a to e, povinne. Čiže to zase vyplýva z prvého čítania, z návrhu parlamentu. Myslím si, že aj z právneho hľadiska je to možné a je to aj v súlade s potravinovým kódexom. Komisia, už som povedala, e, si myslí, že predbalené produkty nie sú vyňaté, pardon, sú vyňaté a remeselne e, vyrobené produkty sú vyňaté. My sme sa v prvom čítaní dohodli, že najmenšie podniky sú takisto vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Z toho nariadenia uvádzať výživové hodnoty. To sú sezónne o, sladkosti, napríklad čokoládový Mikuláš, na tom sme sa dohodli. Ďalší konfliktný bod bolo označovanie pôvodu. Ja som toho názoru, že tu sa črtajú v niektorých členských štátoch protekcionistické snahy a myslím si, že je to znepokojivé, že niektoré členské štáty chcú ohroziť vnútorný trh. Napríklad v Taliansku na národnej úrovni sa teraz snažia e, zaviesť povinne označenie pôvodu a to by odporovalo európskej legislatíve. Myslím si, že to nebude v žiadnom prípade možné. Ja som bola vždy toho názoru, že predtým, než zavedieme ešte ďalšie označovanie pôvodu, okrem toho, čo existuje teraz, musí sa zrealizovať posúdenie vplyvu, pretože komisia musí v zásade, keď predkladá legislatívu, urobiť hodnotenie vplyvu. Rada ministrov takisto navrhuje záväzné označovanie pôvodu pre meso, ale hovorí, aj to, že mnohé produkty, kde sme to schválili, sú už upravené sektorovo a že to by tak aj malo ostať, že je to tak lepšie. Ďalšie predpisy, napríklad pri mese a spracovaných produktoch, zaviesť označenie pôvodu bez posúdenia vplyvu, to musíme zamietnúť. Aj Rada ministrov tu chce posúdenie vplyvu. No a na záver chcem povedať, že Rada ministrov odmieta záväzné označovanie na prednej strane balenia, ale umožňuje dobrovoľné opakovanie uvádzania výživových hodnôt na inom mieste obalu ako v tabuľke, preto si myslím, že kalóriách na 100 gramov alebo na 100 ml. Na prvej strane by to mohol byť kompromisný návrh a viem si predstaviť, že rada by s tým mohla súhlasiť. Ďakujem. Ja, vielen Dank, Renate Sommer, für... Ďakujem, pani Zomer. Môžeme prejsť priamo k otázkam poslancov. Nezabudnite, eh, aký je termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov do druhého čítania. Zdá sa, že pozície sa e, pri jednotlivých návrhoch a reakciách postupne približujú pozície z prvého čítania a zároveň pozície e, teda parlamentu a rady e, už boli približne pri sebe, teraz sa posúvame stále bližšie, takže to je veľmi pozitívny vývoj. Glenis, máš slovo ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať pani Soma za pozvánku na stretnutie s maďarským predsedníctvom. To bolo veľmi užitočné a chcem toto poďakovať dostali sme naozaj pomerne veľké úspechy eh, pri, eh, pri práci na pozícii rady. Chceme ale konzultovať niekoľko tém, pretože pozícia parlamentu bola v tomto smere veľmi jasná, ale je tu celý rad ďalších vecí, s ktorými mám problémom, problémy. Sústredím sa na tri hlavné témy. V prvom rade je to predná časť balenia. Pozícia parlamentu bola jasná, že chceme, aby 5 hlavných výživových látok bolo vpredu na, na označení Súhlasím, že vysvetlenie rady bolo absurdné, prečo to nechcú dať na čelnú stranu, lebo že jednoducho nevedia povedať, čo je čelná strana. To je podľa mňa naozaj absurdné. A preto chceme, potvrdzujem, že chceme 5 hlavných výživových látok, čiže tuky, e, sol, kalórie, cukry e, a tak ďalej. To musí byť na hlavnej strane, na čelnej strane balenia, tak aby to ľudia vedeli rýchlo identifikovať a aby sa vedeli veľmi ľahko informovať. Je to veľmi dôležité prípade tovarov, ktoré nakupujú. Druhá hlavná a dôležitá vec je eh, miesto pôvodu. Eh, som rada, že rada súhlasila s tým, eh, že sa tam bude označovať aj pri baleniach rýb. A to je naozaj veľmi dôležité. Pozícia parlamentu v tomto smere bola veľmi jednoznačná, ale som sklamaná, že sme nedosiahli označenie pôvodu v prípade rýb a mesa v spracovaných potravinách. Ak dokážeme označovať meso, nechápem, prečo nedokážeme označovať meso a ryby v spracovaných potravinách <clears throat> tá, prí, ten prípad, o ktorom hovorím, je ten, že ak si kúpim kurací sendvič Spojeného kráľovstva, kráľovstvo môže byť napísané, že to pochádza zo Spojeného kráľovstva, ale kuracie meso, meso môže byť z Hajska. Tu je celý rad rôznych vecí, ktoré sa týkajú blahobytu zvierat a ďalších vecí, um, ďalších pravidel, ktoré platia v rámci EÚ. Zároveň sa to týka aj toho, ako sú potraviny prepravované. Spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ pochádza meso, vrátane mesa v spracovaných potravinách. A teda pozícia parlamentu v tomto smere bola veľmi jednoznačná. Ďalšia téma boli e, transfery. Bola som veľmi sklamaná, keď som videla, že pozícia rady bola taká, že transfery budú dobrovoľné. Vieme, že e, sa to týka v prípade e, vplyvňovania Alzheimerovej choroby, chorôb srdca a tak ďalej. Toto nebude fungovať, ak máme dve potraviny, ktoré sú identické, ale od odlišných výrobcov. Jeden môže dobrovoľne uviezť, že to, že to má takéto prechodné látky. Vystúžené nestužené tuky pardon, a druhý to neuvedie, tak ten je vo nevýhode. Ten si bude myslieť, že e, toto je zdravá voľba a jednoducho ten opačne to nebude vedieť. Takže je to naozaj zavazajúce. Nechápem, akým spôsobom to vieme odôvodniť a nechápem, akým spôsobom to môže fungovať. Ehm, takéto nesplnené tuky, e, dokážem o nich hovoriť, ako o tom chce rada ďalej komunikovať, ale zároveň to musí byť veľmi jednoznačne uvedené, že takéto tuky sa v danom produkte nachádzajú. Ďalej, to sú tie hlavné témy, ale mám tu celý rad ďalších tém. E, toto boli tie tri hlavné, ktoré som sa chcela dotknúť a v týchto má parlament jasnú pozíciu. E, diskutujeme tu o tom, aký je, aký je pohľad parlamentu. Táto legislatíva je o tom, že poskytujeme informácie spotrebiteľom ak sme naozaj seriózni v tom, čo robíme, ak to myslíme vážne, ak chceme poskytnúť spotrebiteľom tie informácie, ktoré potrebujú preto, aby si robili e, zdravé rozhodnutia, alebo nie, je to na nich a na ich rodinách, tak v takom prípade potrebujeme jednoznačné označenie. Takže prosím, rozmýšľajme nad e, hlavným, e, nad, prednou časťou balenia a pevne verím, že rada sa priblíži k pozícii parlamentu v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Glenis. A teraz e, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Keď sa pozeráme späť na prvé čítanie, zdá sa, že každý trval na svojich pozíciách v takýchto prípadoch. Myslím si, že kolegovia spravili naozaj veľmi dobrý kus práce pri rokovaniach Rada prišla s viacerými kompromisnými riešeniami, e, s ktorými sme my e, nedokázali výzvu strety a mali by sme byť rade vďační za to, že dokázali prijať kompromisy, ale to nemení nič na tom, že ako liberáli nemusíme nutne súhlasiť so všetkým, čo navrhuje Rada. Na druhej strane je ale nápomocné, že rada má takúto otvorenú pozíciu a súhlasím s dvoma z troch tých prvkov, ktoré boli e, spomenuté pani e, Wilmund a a to sú práve tie oblasti, v ktorých došlo k napredovaniu. Napríklad súhlasím s tými nespevnenými tukmi a tým, čo zaznelo v spojitosti s týmito látkami je to, sú príliš nezdravé na to, aby sme ich neuvádzali. Musia byť uvedené na označenie a malo by to byť povinné. Takže súhlasíme s takýmto rozšírením. Rovnako súhlasíme aj e, s kolegyňou Somer a Wilmund, keď hovoríme o označovaní látok na e, prednej strane výrobkov. Je samozrejme jasné, že existuje predná strana. E, absolútne nesúhlasím s radou, keď oni nedokážu nájsť čelnú stranu balenia. Ako Liberáli sme presvedčení, že by sme sa mali vrátiť do, prvého, do prvej pozície z pôvodného čítania, keď hovoríme o piatich základných vyživových látkach, a to nie len teda o celkovom kalorickom obsahu. Ďalej, čo sa týka krajiny pôvodu. Som si istý, že to pre vás nebude prekvapenie, keď poviem, že moje názory nie sú tak rázne ako názory pani Volumec. Ako liberáli sme presvedčení, že máme spoločný trh a nemáme pocit, že tu je nejaký urgentný dôvod preto, aby sme označovali zdroj pôvodu mesa v prípade spracovaných produktov možno v prípade hovedzieho by sme to mali označovať, ale možno pri ostatných typoch mesa by už to malo byť čisto dobrovoľná záležitosť. Malo by to byť jednoducho na trhu. Ak je prevádzkovateľ presvedčený, že dokáže predať svoje produkty viacerým spotrebiteľom tým, že ich označím, tak v poriadku. Ale malo by to byť naozaj čisto na trhu. Teraz eh, v druhom čítaní je dôležité, aby sme dospeli k širokej dohode, eh, tu na pôde parlamentu a ako liberáli sme samozrejme ochotní prijať kompromisy v duchu niektorých tých e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložila rada. E, samozrejme, chýbajú tu ešte niektoré detaily, ale keď hovoríme o odporúčanom dennom, e, dennej konzumácii danej látky, viem, že preto nie je príliš veľká podpora na pôde parlamentu, ale aké to má využitie a aké to má využitie, ak eh, spotrebitelia nemôžu porovnávať eh, dva identické výrobky na základe rozdielnosti v prípade eh, informácií. Takže na každom by mal byť odporúčaný denný objem takýchto látok. Pamätám si, keď sme o tom diskutovali, tam bol ten systém návrhu semaforového označenia. A to je čosi, čo dokážu spotrebitelia dobre vnímať. Ale naozaj nechápem, ako spotrebitelia zistia, čo je zdravé alebo čo nie je zdravé, na základe toho, že tam budú prepočítavať, koľko gramov soli je v danom výrobku alebo v danej potravine? Bez bez ohľadu na to, ako presne to uvedené, ale odporúčaná denná dávka alebo odporúčané denné množstvo je veľmi rozumná informácia, ktorá pomôže každému spotrebiteľovi. Súhlasím teraz s takýmto pozmeňujúcim návrhom a pevne verím, že ostatní kolegovia to zoberú do úvahy. Toľko k tomu a pevne verím, že eh, v druhom čítaní budeme tak úspešne ako pri prvom. Ďalej k dnes, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za jej prezentáciu. Súhlasím s vyjadreniami rečníkov ohľadom čelnej strany. Zdá sa, že členovia rady nenakupujú, pretože my ostatní, ktorí nakupujeme, vieme, že čelná strana balenia je veľmi jednoducho identifikovateľná a práve preto tá informácia musí byť veľmi jasne uvedená na čelnej strane balenia a preto trváme na svojej pôvodnej pozícii. Ďalej, čo sa týka krajiny pôvodu, v tomto smere to už platí pre hovedzie meso, ale z dôvodov, ktoré môžu byť odlišné eh, než je súčasná diskusia. A práve preto je tu naozaj záujem na strane spotrebiteľov, aby sme eh, poznali, odkiaľ pochádza meso E, ktoré sa nachádza vo výrobkoch, ktoré nakupujú. A preto e, súčasť, súhlasím s tou všeobecnou e, obavou ohľadom spracovaných potravín. Je dôležité, aby sme boli konzistentní, aby neplatilo čosi v prípade jedného výrobku a inak to bolo v prípade iného výrobku. Takže o tom treba diskutovať. Je tu ale jedna špecifická téma ohľadom mm, rozmrazaných produktov. Možno pani spravodajkyňa by to vedela upresniť. V prípade produktov, ktoré, kde sa vyžaduje, aby bola značka rozmrazená. Napríklad v prípade hydinového mesa, kde sa to opakovane zmraza, zmrazuje a rozmrazuje. E, podporoval by som vedieť, prečo to tam musí byť, či to je nevyhnutné, aké dopady to môže mať v prípade informácií, ktoré sú poskytované e, spotrebiteľom. Tak pevne verím, že budeme mať jednoduchšie druhé čítanie, ale vyžadovalo by si to, a zdá, trochu vysvetlenia v, tomto, v tomto druhom bode. Ďakujem pekne, Bas Ajkort, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán e, predseda. Ospravedlňujem sa veľmi stručne. E, nie je tu náš tieňový spravodajca, takže zastúpim ho v tomto smere. Mám pocit, že druhé čítanie minimálne z perspektívy parlamentu bude trochu jednoduchšie E, najmä pri dosiahnutí dohody ohľadom niektorých tých základných bodov, aj keď nevieme. Možno sme už celkom blízko, ale buďme pozitívni, pretože tie tri hlavné body, ktoré v tomto smere máme ako zelení, sú tie veci, o ktorých hovorila pani Wilmont a e, ďalší kolegovia. Takže v tomto smere sa približujeme Eh, k tým základným témam a v tomto smere sme na tom veľmi podobne. Pre zelených je povinné uvádzanie vyživných látok a vyživových látok na prednej strane balenia je kľúčová vec. Pevne verím, že v tomto smere budeme veľmi jasní, veľmi, uh, veľmi jednoznační. Ďalej, čo sa týka uh, mas, masných kyselín, v tomto smere by sme mali byť veľmi uh, prísni rovnako a uvádzať ich na všetkých výrobkoch. Ako parlament môžeme mať v tomto smere silnú pozíciu. Tretí bod, krajina pôvodu. Mm, tu možno a podobne ako liberáli, je to na debatu. Ale v konečnom dôsledku si myslím, že ako parlament súhlasíme s tým, že krajina pôvodu je kľúčová informácia pre tento parlament teda nehovoríme e, len o spracovaných potravinách, ale hovoríme aj o tom, že keď napríklad máte tri e, pôvodu, čiže e, pôvod dobytka, a zároveň miesto porážky dobytka a miesto spracovania mesa, to sú tiež dôležité informácie. A potom, ako, keď ako parlament trváme na našej pozícii v prípade odporúčania dennej dávky, myslím si, že budeme mať podobnú silnú pozíciu aj v druhom čítaní a vytvoríme dobrú rokovaciu pozíciu pre ďalšie, ďalšiu komunikáciu s radou. Ďakujem pekne. E, Ferreira. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Mám tri drobné body, ktoré v tomto smere chcem e, použiť a to na Margo správy, ktorú predložila pani Zoma. E, pozmeňujúci návrh 15 a 70. tu hovoríme o informáciách v gramoch alebo mililitroch danej látky v produkte. Keďže to je napísané, myslím, že to bude iba miesť spotrebiteľa. Keď e, máme napríklad referenciu k 100 gramov alebo k 100 ml, tak je to v poriadku, keď hovoríme o percentuálnom e, pomere. Ale ak tam budeme vyjadrovať iba pomery, tak v takom prípade budeme príliš komplikované, bude to príliš zložité. Dovolte mi uvieť jeden príklad. V prípade sušienok vnútri balenia máte malé dávky. A teda to, čo by malo byť na označení, je nutričná informácia pre jeden diel alebo pre jednu porciu. A myslím si, že to by malo platiť pre všetky balené produkty, ktoré sú individuálne balené. Druhá otázka pani spravodajkyni sa týka pozmeňujúceho návrhu 19. Tomu celkom nerozumie. Tam sa hovorí, že produkty, ktoré nie sú dopredu balené a osobne predávané klientovi. Tam by mala byť poskytnutá informácia ohľadom alergénov alebo možnej intolerantnej reakcii. Táto informácia mala byť oznámená ústne Nebolo by lepšie, keby sme tam mali možno iný spôsob, e, ako, ako to robiť pri e, pozmeňujúcom návrhu 23, tam e, vlastne v prípade predbalených potravín vyčlenujeme je v poriadku, ak je to predbalené mimo e, predajne, e, ale tak je to v poriadku, ale ak je to čerstvo balené v predajni, tak potom by to definitívne malo mať informácie o nutričnej hodnote priamo na balení. V opačnom prípade e, tam vlastne nebudeme pokrývať náš hlavný cieľ a síce pokrývať celú oblasť spotrebiteľov. Colin Lafáš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Somer za správu. Chcem hovoriť veľmi stručne, nevyčerpávajúco. Pokiaľ ide o vyživové hodnoty a ich uvádzanie, informácie o energetickej hodnote, tuky, lipidy a tak ďalej, to by malo byť e, vpredu na 100 gramov a 100 ml. To, čo navrhuje rada, nie je akceptovateľné. Ja nie som presvedčená návrhom správodajcu a ja, ja chcem, aby na tej prednej strane boli, bolo 5 základných informácií, aby ľudia vedeli, čo kupujú transfigurované masné kyseliny. Tu naozaj e, predkladám pozmenujúci návrh. E, jedná sa o náš návrh z prvého čítania. Myslím si, že by mal byť zachovaný. Pokiaľ ide o krajinu pôvodu, spoločné stanovisko e, rady sa nedá úplne zamietnúť v tejto oblasti. Je to už určitý prvý krok, ale myslím si, že by bolo ešte možné zlepšiť tieto pravidla, takže navrhujem to, čo niektorí kolegovia navrhujú, e, čiže e, povinné označovanie krajiny pôvodu aj v prípade spracovaných produktov. S pani Parvanovou sme sa e, rozprávali e, náhradný, e, o, rozprávali sme sa o náhradnom cukre a ja by som chcela tam, aby tam bolo uvedené, že to obsahuje najmä kvôli tehotným ženám. A potom e, ešte by sme e, chceli, aby, členská, aby komisia predložila správu o implementácii v členských štátoch. Ja si myslím, že tá lehota je tam príliš e, dlhá a ja by som ju chcela skrátiť. Merci, Madame Lepage. maintenant, Rossi. Teraz ešte Oresto Rossi. Keby som vedel, alebo bol zvyknutý na to, že je koordinátor, tak by bol už dostal slovo skôr. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V prípade eh, zložitých produktov budeme mať príliš veľa krajín pôvodu. Ehm, to je samozrejme ne, e, ubližujúce pre Taliansko, najmä keď hovoríme o mnohých potravinách a produktoch, ktoré sú typicky talianské, ktoré sú vyslovene talianské a pochádzajú z našej vynikajúcej výroby. A, a takéto produkty by sa nemali vrácať cez zadné, dvera, zadné dvierka so systémom semaforového označenia, respektíve ak by tam bolo príliš veľa označení na balení, aby sme miatli spotrebiteľov tým, že by to nebolo, nebolo na 100 gramov obsahu, ale na porciu. Neviem, či každý kupuje 100 gramov nutely alebo e, oleja, ktorého použije jednu lyžičku, to je 10 gramov, ale e, my budeme vždy používať 100 gramov ako základnú definičnú mieru pre vyčíslovanie jednotlivých pomerov. A prečo by sme mali dať na oblečenie, z čoho je zložené, aké sú pomery, pretože e, to poškodí celé oblečenie. Ak to dáme na, priamo na čelnú stranu e, balenia, tak to úplne e, pokazí celé balenie daných potravín. Keď niekoho zaujíma, čo je, a pevne verím, že každý o to má záujem, tak si prečíta informáciu vzadu a prečíta si to na porciu a nie na stovky gramov je to naozaj veľmi špecifická vec. Ehm, pozmeňujúce návrhy ako 23. ten balíček o alergénoch. To sú naozaj veľmi e, zvláštne veci a súhlasím s tým, čo povedal pán Pirillo predtým. Zdá sa, že to je presne to, čo robia um, siete supermarketov, pretože to v podstate uh, je v ich uh, benefit, že oni nakúpia produkty, a, a potom ho e, potom ho sami balia a umiestňujú ho na svoje e, pulty. V každom prípade by to nemalo byť ťažké tam umiestniť e, označenie, ale my tam nedávame to označenie, len pretože to bolo urobené v danom e, produktu. Môže ísť o ten istý výrobok, ten istý, tie isté alergény, všetky tie isté látky a jednoducho nebude to tam umiestnené len pretože to bolo zabalené v danom podniku. E, takže o akej rovnakej miere ochrany tu hovoríme. Dokonca ani McDonald to nerobí. McDonald má tabulku na stene, kde má všetky alergény uvedené, ale my chceme, aby e, veľké supermarkety to balili a dávali tam vlastne e, označenia bez indikácie alergénov e, poškodzuje to typické produkty a rovnako aj deklaráciu miesta pôvodu a znižuje to čitateľnosť označenia výrobkov. Takže opäť indikácia veľkosti e, čísla. Nechajme to na komisiu, nech sa komisia rozhodne prostredníctvom rozumných nariadení a jednoducho len poviem, že to musí byť čitateľné a minimálne ako alternatíva e, by to bolo na 18 štvortových centimetroch e, nemáme teraz žiadne presné miery, ktoré budú presne vytýčené a ktoré jednoducho nebudú fungovať. Deklarácia pôvodu, ako som už hovoril predtým, nemali by sme sa báť toho, aby sme spotrebiteľov informovali na zadnej strane. Každý musí vedieť, odkiaľ potraviny, ktoré je, pochádzajú. Mali by sme to vyjadrovať nie na 100 gramov, ale na porciu. V prípade alergénov, to, je, to som už hovoril, dostáva tu tá otázka, ktorá už bola spomenutá. Uh, musíme premýšľať nad tým, nemôžeme rozmýšľať nad tým, eh, aby sme tam uvádzali eh, dátum, kedy bol produkt zmrazený, ak ide o zmiešaný produkt. Povedzme, že máme firmu, ktorá eh, mieša ryby do polievky, alebo máme zmiešané, zmiešané balenie mrazené zeleniny, máme 10-15 rôznych výrobkov v jednom balíku. Akým spôsobom tam majú uviesť 20-30 rôznych dátumov zmrazenia, ktoré budú odlišné pre každý iný produkt, pretože každý produkt bol mrazený inde v inom čase sú to rôzne ryby, rôzne zeleniny, rôzne ovocie tak ďalej. Je to nemožné. A teda ten dátum je len dátum predávať do, respektíve spotrebovať do. Nemôžeme dávať 10-15 dátumov mrazenia. To je nemožné. Viete si predstaviť, ako by tie balenia vyzerali? Tým už naozaj smerujeme k tomu, že eh, budeme budeme predkladať legislatívu, to bude oveľa horšie ako to, čo bolo e, v prvom čítaní. V každom prípade, e, ak, to, ak sa to nezmení, ak tieto absurdné opatrenia sa nestiahnu, budeme hlasovať proti. Ďakujem. Pani, pán Rossi, Frederikis. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem stručná, už veľa vecí zaznelo. Ja nie som taká prísna ako pán de Rossi, ktorý sa práve vyjadril. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni Somer, ktorej sa podarilo zhrnúť mnohé veci a takisto rôzne ambície zosúladila v prvom čítaní. Možno to nie je vždy úplne hlasované, nebolo to možno najkoherentnejšie hlasovanie, aké bolo v tomto výbore, ale bolo to ambiciozne. No a kompromis spoločného stanoviska podľa mňa globálne je dobrej kvality, i keď e, spravodajkyňa povedala, že je dosť všeobecný. Ja schváľujem v spoločnom stanovisku napríklad to e, spomínanie krajiny pôvodu. Ja podporujem aj text e, rady, pretože je naozaj dôležité toto tam uvádzať na všetkých kategóriách produktov. Hydina, mlieko a také produkty, ktoré majú iba jednu ingredienciu. Ja chcem ešte doplniť aj e, čerstvé ovocie a zeleninu, pretože európsky spotrebitelia naozaj majú právo vedieť, odkiaľ toto pochádza. Takisto je to dobrý spôsob, ako podporovať regionálne a kvalitné produkty, pretože tým sú naše európske regióny renomované. Ja si myslím, že keď robíme nákupy my ako spotrebitelia v Európe, rozlišujeme medzi tým, či si kúpime napríklad nejaké talianské rajčiny alebo rajčiny zo severu. Tie talianské chutia lepšie. To hovorím z pohľadu gastronóma. No a potom tie transfigurované mastné e, kyseliny. Komisia od roku 2006 pripomína rôzne zelenú knihu, e, písomné vyhlásenia a tak ďalej. Ja som k tomu bola spravodajkyňa E, väčšina poslancov chce toto zakázať, tieto kyseliny a je to bod, ktorý rada neprijala, ale minimálne by sme mohli žiadať povinné označovanie umelých transfigurovaných mastných kyselín, pretože veda e, e, rozlišuje medzi prirodzenými týmito mastnými kyselinami v niektorých mesových a mliečných produktoch a potom medzi umelými transfigurovanými mastnými kyselinami. Vy ste hovorili, že v pozmenujúcom návrhu 144 z prvého e, čítania tu by sme mohli zladiť naše stanoviska. No a na záver mám ešte jednu otázku, možno som zle pochopila, keď spravodajkyňa vysvetlovala, hovorila na začiatku, že nesúhlasí s uvádzaním toho, že tam v produkte chýba nejaká látka, ak, to, ak som to správne pochopila. Ja neviem, ja ak som to správne pochopila, tak s tým nesúhlasím, pretože ak e, tam uvediete napríklad, že tam nie je lepok alebo nejaký iný alergén, tak je to dobre. Možno som to zle pochopila. E, chcela by som, aby sa toto vysvetlilo. Ďakujem. Pani Rís. E, Aza Westlund. Ursäkta översättningen <laughs> var lite långsam. Eh, jag tycker att mycket klokt har sagts. Jag tycker att eh, alla de som... Ďakujem pekne. Vždy trošku trvá, kým eh, dostanem tlmočenie. Eh, myslím, že mnohí už eh, povedali, čo, ako si predstavujú prednú stranu balenia, kde majú byť výživové hodnoty, s tým súhlasím. Na prvej strane balenia by malo byť aj odkiaľ pochádza ten produkt, myslím si. Aj švédska vláda zastupuje ten názor medzi inými, že spotrebiteľom by sme mali dať možnosť vedieť, odkiaľ pochádza meso, pretože spotrebiteľ musí mať možnosť e, zvoliť si meso podľa toho, odkiaľ pochádza zviera. A spotreba mesa vyzerá často aj tak, že tie mesové výrobky e, sú zložené z viacerých zložiek, nie sú to čisté mesové výrobky a potom by sme napríklad mali uvádzať, odkiaľ pochádza najvýznamnejšia zložka toho produktu. Tak ako povedala Glenis, už existuje systém spätnej vysledovateľnosti, čiže technicky by nemalo byť problém uvádzať pôvod na obale. Pokiaľ ide o transfigurované mastné kyseliny, myslím si, že švédsky parlament dnes práve schváli zákaz týchto kyselín bude nás viac, ktorí pôjdeme touto cestou a ak to nebude jednotne regulované, tak to na vnútornom trhu povedie k problémom. Preto by sme sa mali držať toho, čo sme schválili v prvom čítaní, čiže zákaz transfigurovaných masných kyselín. A spotrebitelia by mali e, mať možno samozrejme tieto produkty minimálne vylúčiť zo svojho jedálnička. Mali by sme teda pokračovať v tejto ceste. Spotrebitelia musí byť korektne informovaní. Ďakujem. Pán Tabadži. Merci, madame la présidente. Eh, senki nem említette még ma azt a tényt, hogy a Zommer jelentés... Nikto dnes nespomenul ten fakt, že v správe Zomer eh, sa nesústredíme iba na informácie pre spotrebiteľov, ale bude tam ešte jedna ďalšia úprava. A to e, budeme upravovať e, kvalitu potravín, čiže to je ten balíček kvality. A pokiaľ ide o tieto dva legislatívne predpisy, mali by sme sa snažiť, aby boli harmonizované. Ja som člen výboru AGRI a bol som aj tieňový spravodajca tejto, pre túto tému. A viem, že tieto témy sa prekrývajú a sú tu mnohé spoločné problémy, napríklad medzi tým balíčkom kvality a právnymi predpismi e, správy Zomer nie je harmónia, nie je to v súlade. Preto ja chcem upozorniť na spracované potraviny. Vo výbore Agri väčšina je za to, aby v prípade spracovaných potravín boli uvádzané najdôležitejšie informácie krajina pôvodu alebo miesto pôvodu. E, jednoznačne výbor Agri je za to. No a potom druhá vec, ktorú chcem ešte pridať. Viem, že v súčasnej správe to nie je, ale je tu problém e, nápojov s obsahom alkoholu aj vo výbore Agri som mal strety s pani Luling, s kráľovnou vína. Diskutovali sme, prečo e, fľaša vína nemôže mať e, kalorickú hodnotu na obale, lebo medzi, podľa mňa medzi e, obsahom alkoholu a obsahom kalórií je úzka súvislosť. Aj keď nevieme jasne stanoviť, koľko kalórií obsahuje víno, mohlo by sme to uviezť aspoň približne. Pokiaľ ide o iné sorty alkoholu, o, o tom teraz nehovorím. Ja som fanúšik e, vína, viem, že vinársky priemysel má lobby a že nechce toto pravidlo a ja si myslím, že prechodné obdobie 5 rokov je veľmi dlho a ja navrhujem rade, aby sme sa k tejto otázke neskôr vrátili. No a tretia pripomienka je ten systém semaforov, semaforového označovania, ktoré nebolo podporené. V starom systéme za komunizmu v Maďarsku existoval veľmi podobný systém a spotrebiteľom sa veľmi páčil a spotrebitelia ho podporovali a vedeli sa dobre podľa toho informovať. Pokiaľ ide o ten systém e, semaforového označovania, chcem ešte povedať, že by sme ho mali revi- sme sa, by sme sa mali k tejto otázke vrátiť za 3 roky, nie za 8 rokov, pretože naozaj verejnosti takýto systém žela do veľkej miery. Ďakujem. E, ďakujem. Dagmar Roth-Behrendt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zu zwei Punkten... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dva body, ku ktorým som chcela vyjadriť. Oba tieto body boli schválené v rámci prvého čítania, to je krajina pôvodu a Pôvod produktu, aj pôvod zloženého produktu musí byť rozoznateľný pre spotrebiteľa. Či už e, je to mm, uvedené iba e, formou, že, že sa označí hlavná zložka, alebo nie, to sa ešte uvidí, ale v tejto otázke neexistuje možnosť kompromisu, tu sa budeme držať našej pozície z prvého čítania a je jasné, že to, čo je v spoločnom stanovisku rady, to nás neuspokojuje. My nechceme označovať iba bravčové, kozie meso alebo baranie meso, ale ja chcem vedieť, odkiaľ pochádzajú napríklad krevety alebo morské plody a tak ďalej. A pokiaľ ide o zavádzanie spotrebiteľa, na to predsa máme legislatívu, čiže tento argument je smiešný článku 25 eh, sa hovorí teda o tejto krajine pôvodu v tom spoločnom stanovisku, ale je to neuspokojivé. A takisto je neuspokojivé, že sa to neuvádza nič o označovaniach na porciu v tom spoločnom stanovisku. Hovorí sa tam iba o údajoch na 100 gramov a 100 mililitrov a v článku 32 spoločného stanoviska sa hovorí o tom, že tá informácia na porciu má byť dobrovoľná. A to sme my inak schválili v prvom čítaní. Teraz ešte niečo interinštitucionálne. Ja už som dlho v tomto parlamente a ešte nikdy som nezažila, že v druhom čítaní sa neodrazí prvé čítanie. Pani Zoma, musím povedať veľmi jednoznačne, je e, jedno, aký máte názor, Teraz vy ste viackrát povedali, domnievam sa, že toto je správne, mali by sme urobiť toto. Ja vás rešpektujem, ale to už nezohráva žiadnu úlohu. Vy ste viazaná prvým čítaním parlamentu. Už to nie je vaša správa, je to správa parlamentu, Európskeho parlamentu. A vy ste hm, vedúca tej správy ako spravodajkyňa, ale už je to v rukách pléna. To, čo Európsky parlament schválil ako celok, to je vaša úloha a keď nebudete plniť túto úlohu, tak potom inštitucionálne si neplníte svoju povinnosť ako spravodajkyňa. A musím povedať, že to, čo je vo vašej správe, to je iba akýsi kýpeť z toho vášho názoru z prvého čítania. Podľa mňa to je škandalózne a je to neuveriteľné z inštitucionálneho hľadiska. Vy si ne, neplníte svoju úlohu, ktorú tu máte. Možno si myslíte niečo iné. Možno by ste sa mali vzdať úlohy spravodajkyne a ak nie, tak by ste tak vás jednoducho nepodporím. Vy by ste sa mohli snažiť o kompromisy s inými ľuďmi v tomto parlamente, ktoré majú iný názor, ale ak nebudete jednoducho plniť svoju úlohu, tak podám formálne oficiálnu sťažnosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Rodberend. Pani Elizabeth Gardini, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Predovšetkým treba povedať, že predložené pozmeňujúce návrhy e, si častokrát vyžadujú lepšiu špecifikáciu, ako už bolo povedané. Označenie na porciu je veľmi dôležité teda prepočítavanie výživových látok na porciu je veľmi dôležité. Napríklad sušenky. Ja si dám tri sušenky s kávou ráno a chcem vedieť, koľko kalórií som mala v každej sušenke. Nebudem to teraz vypočítavať na základe pomeru k 100 gramom. Budem vypočítavať, koľko má 4 gramová, 5 gramová sušenka konkrétnych kalórií a potrebujem vedieť, koľko dostanem z jednej porcie. Takže v tomto smere je naozaj veľmi dôležité aby som dostala čo najpresnejšie informácie. Boli tu prieskumy, ktoré hovorili o tom, že spotrebitelia majú radi takýto typ informácií uvádzaný na porciu, takže rozhodne by to malo byť možné. Ďalej, čo sa týka čitateľnosti. Možno by bola dobrá myšlienka, aby sme to ponechali e, pre nejaké nariadenie, ktoré to bude presnejšie upravovať, keď sa prípadne podmienky zmenia a skôr ako sa venovať takémuto detailu alebo zachádzať do detailov na našej úrovni. Okrem iného aj kvôli tomu, že čitateľnosť nie je len otázka toho, ako veľké sú tieto písmená, ale je to celý rad ďalších faktorov. V každom prípade predložili sme niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré pripadajú ako lepšie kompromisy. Bola som trochu prekvapená, keď som videla, že to, čo sme schválili ako parlament ešte skôr, sa už stratilo celá tá otázka e, súkromných e, značiek. To je naozaj otázka transparentnosti voči spotrebiteľom. Ak firma no, povedzme, zmení dodávateľa, je naozaj e, právo spotrebiteľa, aby si to uvedomil. Aby to nebola vec, ktorá bude schovaná kde si pod vlastným označením dodávateľa tiež ma znepokojuje táto otázka pôvodu v prípade spracovaných potravín, pôvodu mesa. Neviem, ako to bude fungovať, pretože to je alarmujúci fenomén. A najmä keď hovoríme aj o alergénoch a vieme, že to môžeme tragické dôsledky, takže potraviny balené v reťazcoch musia uvádzať alergény. V tomto smere je to naozaj veľmi delikátny bod a je naozaj veľmi dôležité, aby alergény boli spomínané na každom balení výrobku, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza. Ehm, myslím si, že veci, ktoré sú, alebo tá produkty, ktoré sú balené na mieste predaja, by nemali byť eh, predmetom neférovej hospodárskej súťaže ehm, myslím si, že to, čo tu vo všeobecnosti vidíme, eh, je to, že môžeme byť viac pozitívni eh, smerom k tomu, ako dokáže spotrebiteľ spracovávať svoje informácie všetky tie informácie, ktoré sú duplikované na, na balení. Zdá sa, že to ukazuje akúsi nedôveru z našej strany voči spotrebiteľovi. A rovnako sa mi zdá, že sa ho keby snažíme vrátiť naspäť cez, cez zadné e, dvierka, snažíme vrátiť systém cestovných semaforov, teda respektíve semaforových farieb. Veľmi dobre vieme, aký majú najmä adolescenti vzťah k potravinám. Ak tam začneme dávať červené mm, svetlo, ktoré bude pôsobiť alarmujúco a bude to priamo na čelnej strane balenia, tak potom v podstate dávate e, ľuďom veľmi negatívnu informáciu. Poviete im, že ak budete tohoto jesť príliš veľa, je to pre vás zlé. Ak budete jesť e, E, mrkvu, tak budete mať veľký nedostatok iných látok. A jesť čisto mrkvu je pre vás nebezpečné. Musíme si uvedomiť, že ľudia potrebujú vzdelanie, potrebujú mať kultúru zdravého stravovania a zdravého žitia. Pred týždňom som bola na konferencii, ktorú um, organizoval veľmi dôležitý inštitút, veľmi dôležitá európska inštitúcia, ktorá hovorila, že nepotrebujete vidieť kalorický objem e, potravín, pretože potrebujete si osvojiť celkom iný prístup. Nemali by sme zachádzať do do takýchto detailov, takýchto absurdných rozmerov. Európsky občania jednoducho budú nenávidieť Európsky parlament za, takú, za takéto aktivity, pretože my budeme vytvárať dojem, že my e, dávame prednosť akýmsi abstraktným pravidlám, ktoré za ľudí vytvára kto si iný. My máme radi Európu a to, čo potrebujeme, je Európa, ktorá bude zároveň milovať svoje e, tradície, svoje potraviny, bude dôverovať samotnému rozhodovaniu svojich občanov a nebude robiť rozhodnutia za nich. V opačnom prípade sa nedostaneme naozaj nikam. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, dámy a páni, treba povedať, že text, ktorý máme pred sebou, e, sa tvoril veľmi dlhý čas, ale e, môže byť akceptovaný ako kompromis. Hoci treba povedať, že tam sú jedna alebo dve veci, ktoré sa zdajú byť neuspokojivými. Rokovania s radou sú vždy o kompromisoch. Ak budeme trvať na, prv, na verzii z prvého čítania, tak budeme strácať čas. Ja som ochotný e, urobiť ústupky, tak aby sme dosiahli dohodu a to skôr ako ťahať túto vec e, ďalej celé roky. Myslím si, že najmä ak, e, ak máme opätovne zaviesť akýsi semafor, čo je veľmi problematická vec, e, tak to bude opäť e, problémové, pretože sme to zamietli už v prvom čítaní. Mali by sme byť verní tomu, čo sme už raz schválili v prvom, čase, v prvom čítaní. Dámy a pani, označovanie na prednej alebo zadnej strane, na tom mi v podstate nezáleží. Je to čosi, čo môžeme ponúknuť radi ako kompromis. To, čo chceme, je informovať spotrebiteľov a každý, kto chce informácie, si už bude vedieť nájsť samostatne. Moja skúsenosť, keď nakupujem potraviny, je taká, že vždy sa pozerám e, na to, akú dennú dávku danej látky si v podstate kupujem. To je pre mňa tá zaujímavá informácia. pomery a tak ďalej, veľkosti. V tomto smere by sme mali byť flexibilní. Či už ide o dobrovoľné alebo povinné uvádzanie, to je téma, ktorá sa ešte môže neskôr utriasť. Čitateľnosť, to je ďalšia téma. A máme tu oveľa lepší návrh, než e, presne regulovať veľkosť fontu. E, je tu celý rad rôznych vecí, ktoré sa nám môže v tomto smere, ktoré v tomto smere môžeme dosiahnuť Možno som len osamelým hlasom za e, túto verziu, ale absolútne trvanie na uvádzaní krajiny pôvodu už podľa mňa zachádza kam si priďaleko. Samozrejme, e, urobili sme veľké napredovanie v prípade mesa a v prípade hydiny uvádzame krajinu pôvodu, ako to navrhovala aj rada. Ale v tejto kritickej fáze trvať na tom, aby sme presne vedeli, odkiaľ pochádza konkrétny komponent potravín, ehm, znamená, že nedôverujeme našim regulačným orgánom. Ehm, isto, produkty, ktoré sa predávajú v Európe, ehm, by mali byť známe pre svoju bezpečnosť. Je toho, keby sme povedali, produkty odtiaľ sú bezpečné a produkty z inej krajiny zase bezpečné nie sú. A teraz v podstate budeme regionalizovať produkty a budeme naznačovať, že niektoré produkty sú lepšie ako iné, už len kvôli tomu, že pochádzajú z danej krajiny. Ja viem, že som taký osamelý hlas, ale chcel som to povedať a vyjadriť sa aspoň sám za seba. Mm, nemali by sme e, sa ocitnúť e, v situácii, kde budú mať e, označenia, ktoré majú jednoducho priveľa informácií. To, čo potrebujeme, je znižovať obezitu medzi našimi občanmi. Nemali by sme zabúdať na tento hlavný cieľ a krajina pôvodu na tomto smere nepomôže. Ďakujem. Pani Gian Maria, pán Gian Maria Ďakujem pekne, korín. Zdá sa mi, že by sme si mali priznať a, a, a zablahopriať za dobrý kus práce, ktorý sme urobili tu v parlamente. Veľká časť tejto práce bola prijatá a preto si myslím, že pani spravodajkyňa urobila dobrý kus práce, ale stále je tu priestor pre ďalšie zlepšenie teda chcem požiadať spravodajkyňu, aby bola otvorená voči navrhovaným zlepšeniam. Myslím si, že budeme musieť spolupracovať skôr ako e, e, mať ďalšie názorové stredy, ktoré sme mali v prípade niektorých zmien, ktoré sa e, robili v prvom čítaní. Už teraz sa môžeme e, tešiť z niektorých výrazných zmien, ktoré ktorým došlo na strane rady a to by sme mali priznať. Rozhodne len chcem zopakovať tú kritiku, ktorú som už povedala počas prvého čítania a síce označovanie krajín pôvodu na komplexných potravinách pre danú krajinu alebo pre konkrétny štát e, je to možno trochu príliš e, všeobecné. To, čo by sme mali robiť vždy v prípade kultúrnych a ekonomických e, kontaktov, vždy keď chceme zvýšiť hodnotu regionálnych produktov, je veľmi dôležité, aby sme dokázali indikovať, aká je pridaná hodnota, ktorá sa reálne nachádza v mnohých produktoch. Veľmi často máme rôzne teritoriálne označenia pôvodu, ktoré e, napríklad obsahujú e, aj pri, pri, aj pozitívne vlastnosti na zdravie, vďaka tomu, že pochádzajú z konkrétneho regiónu. A práve preto sa mi páči pozmeňujúci návrh Rady 82 a odporúčam to e, pani Wilnot a pánovi Rosimu do pozornosti. Tam sa hovorí že členský štát môže umožniť vytvorenie povinného uvádzanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu produktu, a to len v prípade, keď bude preukázaná jasná, jasné prepojenie medzi kvalitou produktu a miestom jeho pôvodu. Takže to podporuje kvalitu produktu. Nie všetky krajiny môžu regionalizovať trh samozrejme, ale ak bude pritomná kvalita a pridaná hodnota, tak potom by tak e, malo byť spravené. Takže v duchu kompromisu sa pýtam pani spravodajkyne, či je pripravená zodpovedať na otázku, prečo navrhuje vymazanie pozmeňujúceho návrhu Rady 82. A ďakujem pekne doktor, do, doktorke Samr za jej odpoveď. Ďakujem pekne. Jolanta Übner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, dámy a páni. Dnes znovu skúmame problém, o ktorom už e, počas prvého čítania sme dosiahli dohodu. Rada prišla s pozmenujúcimi návrhmi s úplne teda s podstatne odlišným znením ktoré veľmi menia ten, e, tú podobu toho, na dohody, ktorú sme dosiahli počas prvého čítania. Oznamy pre spotrebiteľov potravín by mali byť plne e, čitateľné, mali by byť e, pravdivé. nie je to len otázka veľkosti písma, ale je to aj záležitosť kontrastu pozadia, na ktorom je text vytlačený. Na tomto pozadí bude závisieť aj čitateľnosť textu, preto musíme sa postarať o to, aby informácie, ktoré sú poskytované spotrebiteľovi, boli čo najprístupnejšie. Po druhé, nemôžem súhlasiť eh, so, s tými kolegami, ktorí znižujú význam krajiny pôvodu. Mnohé výrobky pochádzajú e, z krajín, v ktorých sú výrobné postupy, e, v ktorých sa uplatňujú výrobné postupy, e, s ktorými spotrebiteľ nemusí súhlasiť, napríklad spracovanie mesa klonovaných zvierat. Nede len o to, že e, by väčšina ľudí odmietala takéto, takéto výrobky, ale niektorí ľudia by mohli na základe tejto informácie daný výrobok odmietnúť. Ďalej, e, kompro, dosiahnutý kompromis o energetickej hodnote. Môžeme tu mať energetické údaje o, e, na istú gramáž alebo na porciu. Ide o to, akým spôsobom túto informáciu podáme. Pretože pre, v prípade niektorých výrobkov je, sú údaje o 100 gramoch daného výrobku veľ, najvhodnejšie, ale pri iných výrobkoch, kde sú špecifické veľkosti porcií, ako povedal napríklad kolega Gardini, tam by to asi veľmi nepomohlo. Nemôžete chcieť od e, dôchodcov, aby si na základe Eh, hodnú od 100 gramov istého zákusku alebo koláča, vypočítavali, eh, aká je skutočná energetická hodnota. Čiže mali by sme poskytovať eh, pravdivé a samozrejme prístupné informácie. Christopher Fielner. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem spýtať na alergie pretože to sa diskutovalo veľmi odlišným spôsobom a krátko. Ja mám osobné skúsenosti a chcem uviesť nejaké osobné skúsenosti do politiky. V prvom čítaní som predložil pozmenujúci návrh. Myslím, že to bolo číslo 24, ak sa nemýlim. A tam som chcel zaviesť možnosť uviesť e, to, že e, potravina môže obsahovať stopy alergénov alebo obsahuje stopy alergénov, myslím si, že celá legislatíva nemôže zapríčiňovať, že sa stratia dôležité informácie. Je dôležité, aby sme povedali jednoznačne, že v nejakej e, potravine môžu byť stopy alergénov. A musíme sa takýmto postupom vedieť aj vyhnúť. Čiže naďalej musí existovať možnosť dostať tento signál. E, ten výrobca vie podľa svojho najlepšieho vedomia, že tieto stopy tam pravdepodobne nie sú, ale je to možné a preto my to chceme vedieť. Myslím si, že ten pozmeňujúci návrh 24 bol prijatý v prvom čítaní a možno by sme ho mali znova sem zapracovať. No a potom v stručnosti ešte sa chcem dotknúť niekoľkých kontroverznejších otázok. Domnievam sa, že by sme nemali dávať na alkoholické nápoje údaje o výživových hodnotách. Najdôležitejšia informácia je predsa obsah alkoholu a nie výživová hodnota pri takýchto nápojoch. Alkoholový výrobok musí byť zvolený na základe obsahu alkoholu a nie na základe toľko, toho, koľko má kalórií. Dôležitejšie je, koľko kalórií má takýto produkt a to by malo byť ťažisko označovania. Potom pokiaľ ide o označovanie pôvodu, je to sporná otázka a ja osobne sa domnievam, že aj Európsky súdny dvor už povedal, že tu existujú národné požiadavky e, záväzného označovania pôvodu a že je to prekážka obchodu. Ja viem, že mnohí sa domnievajú vo Švedsku, že švedské meso je lepšie ako bulharské alebo dánske alebo z iných krajín. A ja si myslím, že je to hlúpe, keď existujú eh, takéto prekažky obchodu na základe predsudkov. Označovanie pôvodu eh, je eh, možné dobrovoľne a ja si myslím, že my potrebujeme na to právny predpis pretože ide o to, aby sa zachovala férová hospodárska súťaž. Keď napríklad e, vo Švedsku niekto chce jesť iba švedské meso, tak to musí mať umožnené, aby sa rozhodol ako spotrebiteľ. Napríklad v prípade rýb sa hovorilo, že je nutné e, toto označenie pôvodu. My to už máme, ale je to nejednoznačné Napríklad e, je tam napísané, že ryba pochádza zo severovýchodného Atlantiku alebo niečo podobné a je to veľmi všeobecný údaj. Neviem, prečo v prípade rýb tieto označenia pôvodu nie sú také presné. Potrebujeme určite informáciu o tom, odkiaľ pochádza rybný výrobok. No a na záver ešte jedna dôležitá vec. Myslím, že pani Gradini to už spomenula. Nemali by sme sa sústrediť príliš veľa na to, aby sme komplikovali veci. Skôr by sme sa mali snažiť o zjednodušenie a nie je nutné vždy všetky detaily hm, uvádzať, ale samozrejme nemôžeme ani zavádzať ľudí. Nemusí byť predsa všetko na prednej strane, to by viedlo možno k tomu, že e, spotrebitelia budú hlúpejší časom a budú sa sústrediť naozaj iba na tú prvú stranu, prednú stranu produktu. Ak napríklad budeme kresliť pomaranče na obal, alebo budeme tam dávať tie semaforové označovania, tak e, dáme najavo, že si myslíme, že spotrebiteľ je hlúpy, ale on musí vedieť za seba prevziať zodpovednosť. Tie informácie tam budú musieť byť uvedené takou formou, aby ľudia boli nútení byť trošku aktívni, aktívne sa rozhodovať na základe príjmaných informácií. Často mám dojem, že sa zdôrazňuje príliš to, že všetko musí byť na prvej strane. Ďakujem, Bernadette Verňo. Merci. Je plus d'un seul coup. Merci. Ďakujem. Ja sa domnievam, že v tejto téme si musíme uvedomovať, že tu máme zodpovednosť za budúcu generáciu. Samozrejme aj za nás, ale najmä za generáciu, ktorá príde. A ja si myslím, že najlepší prostriedok, ako e, vyvolať dôveru v produkty, je e, uvádzať informácie transparentne. Nejde o to, aby sme tu zavádzali nekalú hospodárskú súťaž medzi štátmi, ale je našou úlohou dať kupujúcemu spotrebiteľovi informácie, aby vedel, čo si kupuje a odkiaľ pochádza toto. Je, jednoducho je to dôležité, aby, tu, aby sme tu nastolili dôveru. Vieme, že si kupujeme švédsky, dánsky, španielsky, portugalský alebo polský produkt, ale na, my sami sa e, rozhodujeme a pokiaľ ide o ryby, ja som zo západného regiónu a často diskutujem s rybármi na západnom pobreží a Takisto sa stretávam s malými rybármi, alebo aj s takými, ktorí majú veľké rybárske lode a všetci mi hovoria, že je možné naozaj presne uvádzať pôvod e, ryby, pretože aj oni majú kontroly a takisto majú záujem na tom, aby tie kontroly boli transparentné, čiže s tým by nemal byť problém. No a pripájam sa k talianskému kolegu. Áno, pôvod je dôležitý aj pre regióny, pretože existujú aj špecifické regióny, ktoré produkujú kvalitný produkt a je dôležité, aby keď hovoríme o teritoriálnej kohézii, o zamestnaniach regionálnych a o boji proti klimatickým zmenám, je dôležité, aby sme naozaj mohli kupovať niečo, čo pomôže regiónu a zároveň napríklad pri ovoci alebo zelenine zistiť, či to je v súlade s požiadavkami životného prostredia, boja proti klimatickým zmenám, či si kupujeme napríklad hrozienka z Čili, v polovici decembra. Môžeme to urobiť, ale ja som eh, napríklad eh, minulý týždeň robila fenikel na badiane a aníze a keď som si kúpila tieto koreniny, tak som videla, že sú z Číny. No a ja predsa ja bývam 200 kilometrov od lesa, kde sa dá nájsť Aníz. čiže ja si nemyslím, že toto je zodpovedné pre životné prostredie. Toto musí byť teda označované. Podporujem Dagmar. Parlament v druhom čítaní musí vyslať naozaj silný signál, pretože tí občania oni hlasovali za nás a preto e, zákaz transfigurovaných masných kyselín musí byť pre nás imperatív, pretože je to imperatív verejného zdravia. To isté platí aj pre alergény, pretože medzi deťmi a dospievajúcimi je stále viac alergií a to musia, musí byť označované tie alergény. Potom tá otázka, či to má byť na porciu alebo nie. Myslím si, že môžeme uvádzať cukor, sol, tuky v percentách v niektorých prípadoch a keď sú tam porcie napríklad ako v prípade keksov, tak tam môžeme uvádzať aj kalórie na porciu, pretože každý vie, keď má 4 keksy, si to videliť štyrmi. Musí to byť jednoznačné, jasné a tá transparencia musí byť čo najväčšia pretože je to aj druh vzdelávania. A k tomu sa potom pripája samozrejme politika. Ďakujem. Anna Záborská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na začiatku tejto e, debaty e, Jolajnen povedal, že názory v našom výbore sa zbližujú. E, počúvajúc túto diskusiu, nemám celkom ten pocit ale v každom prípade e, chcem pogratulovať pani spravodajkyni, pretože e, robiť spravodajcu vtedy, keď v druhom čítaní, keď e, rozdiely medzi schváleným textom parlamentu a názorom rady sú výrazne odlišné, nie je závidenia hodný a ja si myslím, že urobila veľký kus práce na to, aby sa tie názory čo najviac zblížili. Čo ja chcem podotknúť, e, sú dve veci a to je e, v tejto diskusii z viacerých politických e, skupín zaznel názor, že mala by byť možnosť uverejňovať energetickú hodnotu aj na porciu. A myslím, že preto je, preto je veľmi veľa argumentov a bolo by bolo by dobré tomu, hlavne ak tie porcie sú menšie ako 100 gramov, aby sa tomu aby sa tomu e, konzumentovi umožnilo hneď vedieť, koľko v tej danej, aká tá e, daná porcia má energetickú hodnotu. Minimálne to tomu producentovi umožniť, aby to mohol takto e, zverejniť. Eh, ešte eh, jedna poznámka na eh, Margo krajiny pôvodu. Myslím, že uverejňovať krajinu pôvodu u produktov, ktoré sa skladajú z jednej zložky, nie je zložité. A ja som za to, aby, aby, boli uverejne, aby bola uverejňovaná krajina pôvodu. Horšie to bude v, v tých potravinách, ktoré sa skladajú z viacerých zložiek, a tá krajina pôvodu u týchto zložiek nie je vždycky tá istá. Čiže tam by tomu producentovi vznikali veľmi veľké náklady. A tak ako chceme eh, chrániť spotrebiteľa a zjednodušiť mu život, nechceme mu ho eh, týmto dokumentom skomplikovať, tak by sme nemali eh, možno, možno niekedy zbytočne komplikovať život aj tomu výrobcovi. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem a teraz Linda na záver. Um, Chcela som sa zapájať do diskusie, ale musím sa k e, niečomu vyjadriť, čo tu zaznelo. E, pán Fielner hovoril o označovaní pôvodu, krajiny pôvodu. E, súčasná situácia môže viesť k tomu, že budú ľudia zavádzaní pretože môže, môžeme to meso označiť tak, že kra, označiť krajinu, kde bolo, kde bolo naposledy spracované. E, môžete napríklad označiť kuracie no, stehná, že boli e, spracované v Brit- e, vo Veľkej Británii a pritom pochádzajú z inej krajiny. Britské úrady mi povedali, že e, je možné na základe e, e, európskej legislatívy a e, teda existuje tu istá, istý nejasný priestor a toto treba toto, týmto legislatívnym aktom e, ujasniť. Pokiaľ ide o ryby, e, tie sa už označujú, pokiaľ viem, čiže to teraz nie, nie je predmetom debaty. K tomu, čo povedala Dagmar, že by sa mala rešpektovať naše prvé čítanie tam e, sa označovala krajina pôvodnú a parlament s tým súhlasil. Takisto to označovanie piatich základných nutričných e, látok. To, bola naša stan- to bolo naše stanovisko a malo by byť ním aj v druhom čítaní. Pokiaľ ide o porcie alebo 100 gramov výrobku, v mnohých, mnohých krajiny už toto majú vyriešené a myslím si, že to stanovisko rady, že by mohli byť obidve označovanie, je, myslím, priateľné. E, výrobcovia môžu napríklad povedať, že daná, daný výrobok je pre štyroch ľudí. Čiže potom tu nastáva, nastáva problém, že čo je považované za porciu. E, na balíku cereálií napríklad je napísané na 16 porcií. A nie je to, nie je to tak, pretože v, v záujme výrobcu je vždy mm, minimalizovať veľkosť porcie. A pokiaľ ide o alkohol, minule, alebo nedávne som sedela na, vo vlaku a, a pila som pomarančový džús a tam bolo strašne veľa údajov, koľko je tam e, e cukru, koľko je tam kalórií a muž oproti mne, ktorý pil pivo, ten tam nemal vôbec nič. E, ľudia, alebo alkohol má vplyv na ľudí e, v našich, teda vo všetkých krajinách a predovšetkým v našej krajine veľmi veľa ľudí, mladých ľudí pije alkohol. Má to vplyv aj na obezitu, preto ich musíme informovať o tom, že keď vypijú napríklad jedno pivo, tak e, príjmu toľko kalórií, ako keby si dali nejaké jedlo myslím si, že o tomto by sme mali naozaj informovať. Ďakujem. Pán e, Budlen z Sanko. Ďakujem, budem veľmi stručný, pretože to bola veľmi dlhá rozprava. So záujmom sme si vypočuli e, príspevky k tejto správe a chcel by som sa vyjadriť k niektorým bodom. V prvom rade, pokiaľ ide o čitateľnosť informácie, sme naozaj úprimne presvedčení, teda naozaj úprimne dúfame, že stanovisko parlamentu bude v súlade so stanoviskom rady, pretože by sme chceli mať nejakú, nejakú merateľnú referenciu, pokiaľ ide o túto čitateľnosť. E, v opačnom prípade bude mať priemysel, potravinársky priemysel sa zariadi po svojom a nájde nejaké vlastné riešenie. Myslím si, že je pokiaľ ide o pochopenie zo strany e, spotrebiteľa, je na, táto čitateľnosť informácií naozaj kľúčová. Spotrebiteľ musí byť schopný prečítať si potrebné informácie. Pokiaľ ide o označovanie krajiny pôvodu, chápeme, že je to naozaj veľmi zložitá téma. E, naozaj existujú druhy potravín, ktoré už takto označované sú. Medzi pane patria vajíčka, ryby, zelenina a ovocie. Tie sú naozaj označované presne podľa toho, v ktorej, z ktorej krajiny pochádzajú. mm, v stanovisko rady, pokiaľ ide o meso, je vám známe. Takisto e, viete aj o prekrývaní sa istých e, sfér spôsobnosti DG Agri a DG Sanko. E, štúdie o dostupnosti a dopadové teda štúdie hodnotenia dopadu sú v tomto prípade dôležité pre označovanie tých potravín, u ktorých, ktoré doteraz nie sú označované, teda ich pôvod nie je označovaný. Označovanie e, obsahu, kalorického obsahu alkoholu, alkoholických výrobkov a nápojov. E, tu bude treba e, ujasniť definíciu, pretože tá je do, zatiaľ veľmi e, nejasná. podporujeme tú možnosť, aby bol spotrebiteľ informovaný o obsahu takýchto nápojov, ktoré, ktoré obsahujú zároveň alkoholi, alkoholické zložky i nealkoholické zložky. To je veľmi dôležité, pokiaľ v, pre veľmi, teda označovanie alergénov, pre veľmi veľkú časť európskej populácie je táto téma veľmi dôležitá. E, alergici potrebujú vedieť, či potraviny, ktoré si kupujú, obsahujú alergény a to aj v prípade nebalených produktov a nebalených potravín. Pokiaľ ide o označovanie nutričnej hodnoty, Nazdávame sa, že tých 5 e, alebo 6 základných nutričných hodnot by mali, by mali byť na prednej, na čelnej strane. Je to naozaj nevyhnutné, aby spotrebiteľ v, pri nákupe mal k dispozícii tie najdôležitejšie informácie o základných, základných nutričných hodnotách. A boli by sme veľmi radi, keby táto informácia bola na čelnej strane výrobku. Pokiaľ ide o, označov, teda o ten spor, či to má byť, e, či sa má táto informácia týkať 100 gramov výrobku alebo porcie, mm, my si myslíme, že e, informácia by mala byť spotrebiteľi zrozumiteľná a mal by v momente, e, keď kupuje daný produkt, byť schopný porovnať si viacero rôznych výrobkov daného toho istého typu, spotrebitelia by mali k, e, k svojim teda výrobcovia by mali k spotrebiteľom pristupovať zodpovedne a, a férovo. E, keď máme informácie o 100 gramoch, tak si to vieme porovnať okamžite. Viem, že ste tu hovorili niektorí o príkladoch, ako sú rôzne, rôzne e, biskvity a podobné výrobky. pri tých je možno vhodnejšie, keď sa dočítajú informácie o porcii, ale keď e, v zásade, keď chcete porovnať dva rôzne výrobky, potrebujete rovnakú, rovnaké kritérium, čiže tú 100-gramovú hodnotu spravodajkyňa. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokúsim sa ešte niekoľko bodov zhrnúť. Zaznelo pár konkrétnych otázok. Najskôr sa chcem vyjadriť e, ku GDI. Ten ich chcel mať e, záväzne v uvádzaní výživových hodnot. Dobrovoľne sa tam môžu pridať, s tým súhlasila rada a to sme takto schválili aj v parlamente. Objavil sa návrh, aby sa označovali produkty príslušne ja som sa od lobbystov dozvedela, že to problém bude v prípade masla. Prečo sme to navrhli? To rozmrazovanie sme chceli o, e, označovať o, e, v prípade mesa, to sa týkalo mesa, pretože existovali, došlo k problémom o, e, s hlboko zmrazeným mesom, ktoré bolo nesprávne skladované. Budeme ešte diskutovať o tom, či tieto defrost údaje sú nutné pri všetkých produktoch, pretože napríklad pri polievkách sa všetky komponenty nezmrazujú súčasne. Nad tým ešte porozmýšľame. Pokiaľ ide o alergény, viacerí kolegovia k tomu niečo poznamenali. Samozrejme, označovanie alergénov musí ostať na balených produktoch a samozrejme aj tá Informácia o alergénoch musí byť označená aj na nebalených produktoch. Na tom sa nič nezmenilo, to schválil parlament, to sme vždy zastávali a podporovali. No a tie čerstvo balené produkty, balené v ten istý deň, o tom sa tu tiež hovorilo napríklad e, šalát e, z pultu v supermarkete, Ten sa považuje za nebalený produkt a tam musí takisto byť dostupná informácia o alergénoch. Tí nie sú oslobodení od povinnosti uvádzať informáciu o alergénoch. Čiže musíme naozaj si všímať, aká je systematika tohto nariadenia. Každá potravina, ktorú si môžete kdekoľvek kúpiť, musí obsahovať informáciu o alergénoch. E, keď je to nebalený produkt, tak tá informácia musí byť dostupná a pri balených produktoch musí byť táto informácia vytlačená na balení a my e, samozrejme žiadame veľmi jasné, jasnú formu označenia. A teraz k tomu sporu, či porcia alebo 100 gramov, či 100 mililitrov. Parlament sa rozhodol e, pre 100 gramov a 100 mililitrov preto aby sa produkty dali porovnávať. Nikto nechce samozrejme zakázať dodatočné udávanie na porciu. Samozrejme ide napríklad o sladkosti, tam výrobcovia teraz nechápu, prečo by tam e, mali dávať na 100 gramov na 100 ml. Je to pre nich veľmi nepríjemné, ale milé kolegyne, milí kolegovia, pamätajte na to, že sme to navrhli preto, aby produkty boli porovnateľné bez ohľadu na veľkosť obalu. Aby si to spotrebiteľ už pri nákupe v obchode mohol porovnať tie produkty medzi sebou. Samozrejme, údaje na porciu budú možné naďalej. Problém s tými údajmi na jednu o, porciu, to je aj problém pri GDA. Jednoducho, veľkosť porcie nie je definovaná. A dodnes e, výrobcovia si vymýšľajú veľmi také kreatívne e, veci, porcia to môže byť od jedného taniera po jeden keksik. A pokiaľ to nie je e, definované, tak to nebude jasné. A nemôžeme to záväzne predpísať namiesto Mm, toho údaja na 100 gramov na 100 ml. Potom zákaz neprítomnosti, uvádzania neprítomnosti látky. Ja som v tomto prípade nemyslela na lepoky. Ja odkazujem na niečo, čo parlament schválil v prvom čítaní. V článku 7 žiadam z dôvodov, aby sa nezavádzal spotrebiteľov žiadam zákaz, aby sa jednoducho e, zakázala reklama produktu tým, že, sa bu- že jednoducho tam nie je nejaká látka, ktorá by tam ani mm, za iných okolností nebola. Napríklad potravina, ktorá nikdy neobsahovala tuk, tak tam nemôžete napísať, že neobsahuje tuk a tým robiť reklamu. Pozmenujúci návrh 82, k tomu zaznela otázka, ktorá sa týkala možnosti pre členské štáty, aby si sami schválili záväzné označovanie pôvodu. Toto navrhla rada, ale ja navrhujem, aby sme to zamietli v súlade s prvým čítaním parlamentu, pretože e, takéto národné iniciatívy sme v prvom čítaní zamietli a keby jeden členský štát takéto niečo predpísal záväzne, tak by vytvoril prekážku obchodu na vnútornom trhu a presne z tohto dôvodu sme takéto možnosti pre členské štáty e, zakázali, zamietli. Pokiaľ ide o zavádzanie pri označovaní pôvodu. Zaznelo, že v súčasnosti je možné cieľene zavádzať spotrebiteľa. Článok 7 návrhu nariadenia. Tam sme presadili všetko, rada prijala to, čo my navrhujeme v prvom čítaní. Tento článok to rieši, zakazuje zavádzanie pri údaji o pôvode chcem ešte tu na niečo opraviť. Ja nie som proti označovaniu pôvodu, ale e, situácia je taká, že mnohé produkty podliehajú už sektorálnym predpisom, kde je toto e, vyriešené a okrem toho parlament v prvom čítaní sa rozhodol trošku nejasne označovanie pôvodu áno, ale nebolo jasné, či chceme posúdenie vplyvu alebo nie. Hlasovanie nebolo jasné, pretože boli prijaté súčasne dva rovnaké pozmenujúce návrhy. Ja som poukázala na to, že je to úloha komisie a to je naozaj pravda. Komisia má vždy úlohu urobiť posúdenie vplyvu. Najskôr. A keď ma tu teraz kolegyňa Rod Berend Karha a hovorí mi, aby som sa orientovala podľa prvého čítania, tak ja na to poviem, že to robím. Mali ste si moju správu pozorne prečítať. E, zaujímavé je, že na jednej strane ma tu dávate e, do pozoru a na druhej strane vyzývate, aby sa niektoré veci z prvého čítania neakceptovali, napríklad pri e, zapracovaní alkoholických výrobkov. V prvom čítaní sme schválili, že alkoholické výrobky nebudú v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a zrazu diskutujeme o alkopopoch opäť. Chcem zdôrazniť ešte raz, nemáme skutočnú definíciu alkopopov. Najskôr musí byť skutočná definícia. Pán e, zástupca komisie povedal, že komisia je ochotná pracovať na definícii, to je dobre, pretože takú definíciu podporujem a keď ju, kým ju nemáme, tak alkopopy asi ťažko o, budeme upravovať legislatívne. Chcem pripomenúť, že hovoríme o, o označeniach výživových o hodnot, nehovoríme o žiadnych varovaniach ohľadom alkopopov. To je už niečo iné. V prvom čítaní sme sa rozhodli alkoholické produkty eh, vyňať ako také. To je všetko, čo som chcela povedať. Ešte niekto sa hlási? Ak niekomu... Eh, ak eh, dám slovo spravodajkyni, to znamená, že sme skončili. Keď chcete, môžete hovoriť, ale dovolím už iba jeden bod. Pani Gardiny, už len jeden bod. Pani Vilmot? Um, e, pri všetkej úcte, pani Somer, nemôžete si vyberať, e, aké stanovisko parlamentu si vyberiete. Ja súhlasím s tým stanoviskom k alkoholu, e, ale to už sme prediskutovali. parlament už sa zhodol na tom, že tam treba tých 5 základných nutričných údajov. To isté, pokiaľ ide o označovanie pôvodu. Nemôžeme to najprv dohodnúť, dohodnúť na jednom a potom presadzovať iné. Čiže musíte sa rozhodnúť. E, chcela by som vedieť, či naozaj prijete, prijmete stanovisko z prvého čítania, s ktorým si myslím, že všetci súhlasili. No, una domanda volevo fare, perché siccome ha detto l'onorevole Sommer, ha fatto un esempio, eh, ha detto non si può scrivere... Jednu otázku pani Sommer, eh, teda pani Sommerova dala otázku e, napríklad e, gluténu, čiže lepku. Je to látka, na ktorý sú mnohí ľudia alergickí. Myslím si, že by bolo dôležité, aby e, zákazník mohol zistiť, či tento výrobok neobzahuje ani stopy lepku, pretože aj tie by mu dok vedeli spôsobiť problémy. Je to je základnou našou povinnosťou ochraňovať spotrebiteľov a občanov. E, aj ja by som chcel dodať niečo k tomu, čo povedala pani Gardini. E, máme viacero druhov čerešní e, a aj zástupca, zástupca komisie musí, naozaj ešte budú musieť pouvažovať o tej otázke veľkosti e, porcií a viac napríklad, keď e, dám, mám v 100 mg nádobe 20 kúskov nejakého produktu, je, ja navrhujem, aby by E, bolo napísané na, takejto fláž, na, takomto, na takejto nádobe, že každá časť má 5 gramov. Keď si chce potom e, spotrebiteľ porovnať 100 gramov, e, môže si to porovnať, ale prečo by sme mali vopred vylúčovať možnosť, aby tu boli informácie uvedené aj na porcii, ktorá je menšia ako 100 gramov alebo 100 ml. Nechápem, prečo by sme to mali vylúčovať a predovšetkým, keď ide o komisiu, ktorá by mala chrániť celú Európu, nie len výrobcu potraviny. E, ďakujem, pán Pirilo. Teraz pani Rod Berendová. Zase sa chcem vyjadriť inštitucionálne. E, vieme, že v druhom čítaní nemôžeme zapracovať do legislatívy nič, čo nebolo schválené v prvom čítaní. Čiže teraz tieto diskusie o alkohole sú úplne bezvýznamné. Ešte chcem vedieť jednu vec. V prvom čítaní sme neschválili dobrovoľnosť pri veľkosti porcií. My sme záväzne schválili 100 gramov, 100 ml a jednu porciu tak toto spravodajkyňa nepovedala. A takisto sme nežiadali dobrovoľné uvádzanie krajiny pôvodu, ale v 101 jednotke a 130 jednotke sme to žiadali záväzne a ja chcem vedieť, pani Zomer, či to dáte do druhého čítania v tako, takejto forme. Pani Zomer? E, myslím, že musím tu najskôr niečo objasniť. Máme tu nedorozumenie s tým lepkom Jedna iná kolegyňa to nadinterpretovala. Toto nie, nie je o lepku. Označovanie alergenov bude veľmi dobré, tak ako ste to vymysleli. Ja som hovorila o článku 7, o zavádzaní e, a to nemá nič spoločné s alergénmi. Ešte chcem eh, poukázať na to, že výsledok prvého čítania pri označovaní pôvodu bol nejasný. Ja nemám nič proti takémuto označovaniu. Keby ste si prečítali moju správu, tak by ste to pochopili. Na prvej strane, keď sme hovorili o označovaní výživových hodnôt, tak výsledok hlasovania bol protirečivý, pretože sme tam uh, schválili, že tam dáme 8 alebo 9 látok a potom prišli kolegovia z iných politických skupín a povedali, že to je nekonzistentné, takto sme to nechceli. A ja sa chcem spýtať, čo vám bráni, kolegyne a kolegovia, predkladať pozmenujúce návrhy do prvého čítania, keď si myslíte, že, tu nie ste, že vaše názory tu nie sú dobre zastúpené, pani kolegyňa Roth Berend. Ja mám taký dojem, že e, vy sa už pripravujete na diskusiu v nemeckých médiách a to je asi jediný dôvod, prečo takýmto spôsobom úplne nekolegiálne e, na mňa útočíte osobne a ja to nebudem trpieť. Prosím, predložte pozmenujúce návrhy, ktoré chcete, ktoré si želáte. Taký je bežný postup. Takže Zvyčajne takýmto tónom nerozprávame v tejto sále, zvyčajne sa rozprávame trošku lejšie. Lehota 18. marec 12.00, pozmienujúce návrhy 12. apríla. Vo výbore hlasujeme a na plenárke v júli. Príjemný večer.